Good morning everybody. Can we start? Príjemné dobré ráno. Môžeme začať? Ponajprv by som rada predniesla niekoľko oznamov a som veľmi rada, že vám to môžem oznámiť generálny tajomník nášho výboru, Generálny tajomník parlamentu vymenoval Panosa za šéfa nášho sekretariátu, respektíve, ktorý je šéfom nášho sekretariátu, za um, riaditeľa v jednom z generálnych riaditeľstiev komisie. Pános Konstantinopoulos bude zodpovedný za ikon Empli, Empl, Invi Etri, eh, sekretariáty, okrem nášho výboru MK. Ešte som neskončila, ešte pokračujem a rovnako bude zodpovedný aj za referát ekonomického riadenia. Nebojte sa, nestratili sme ho. Um, viete, ako je nám veľmi páno spomáha um, v pozadí svojou prácou a je veľmi diplomatický, veľmi sa snaží, e, snaží sa taktiež um, interpretovať, vykladať e, slova šéfo, vý, šéfa výboru v, takým priateľnejším spôsobom. Veľmi srdečne ti gratulujeme a prajeme všetko dobré. Druhé rýchle oznámenie týka sa útorka večera. Ja som dostala v mene parlamentu. Dostali sme cenu um, v rámci programu uh, Globálne nové automobily. Pred 20 rokmi sa naštartovala iniciatíva, kedy um, sa zasadili poslanci za bezpečné testovanie nových automobilov a parlamente sa presadilo, že sa nie len predná časť auta, ale aj bočné časti aut um, testujú na bezpečnosť pri zrážke, čiže v posledných 20 rokoch sa ukázalo, že je to veľmi užitočná aktivita. Malo to veľký vplyv na bezpečnosť ľudí v cestnej premávke a preto sme dostali túto cenu um, spotrebiteľov um, týkajúco sa bezpečnosti. Pokračovali sme v tomto parlamente e, v tom, že e, bezpečnosť bola jednou z našich priorít. My sme sa venovali detailne technickým štandardom momentálne e, sa venujeme brzdovým systémom v lanovkách napríklad a ako som už povedala, záujmy výrobcov, e, ochrana spotrebiteľov a bezpečnosť, toto sú ťažiska, na ktoré sme sa zamerali. Ak chcete, môžete sa s touto cenou odfotografovať. Ďakujem. Teraz sa posunieme k bodu hlasovania, Len jeden komentár k hlasovaniu. Za normálnych okolností, ak e, tu je veľa skupín, ktoré súhlasia s určitým pozmaňovacím návrhom, tak to potom nie je kompromis. Kompromis je obvykle niečo, v čom sa spájajú e, viaceré pozmaňovacie návrhy. Ja by som len chcela teda vyjasniť, že toto je bežný postup. EHP Švajčiarsko prekažky súvisiace s úplnou realizáciou vnútorného trhu. Andreas Schwab, toto bude prvý bod na odhlasovanie. Hneď sa mu budeme venovať. Kto je za? Proti? Zamietnuté. Pozmaňovací návrh o, o 8 za, proti. Zamietnuté 10 za, proti. O prijaté 12 za, proti zamietnuté, 13 za, proti, prijaté, 14 za, proti, prijaté, 16 za, proti, prijaté, 15, z, prepačte, 17, s orálnym pozmeňovacím návrhom za, proti, prijaté, 18 za, proti, vypadáva, 19 za, proti, preveríme elektronicky. Preverte to, prosím. I z EPP máme o jeden hlas navyše. Áno, skončili sme hlasovanie. 21 k 15, hovorí pani predsedníčka. 20 za, proti, zamietnuté. 28 vypadlo 21. Prepačte, pani predsednička sa opravuje. Dobre, prepačte, 22, 23. Áno, e, za proti prijaté 21 vypadáva. Kompromis 1 za proti prijaté 28 za proti prijaté 30 za proti vypadáva. 21 za proti prijaté, 33 za proti prijaté, 34 za proti. 31 was withdrawn, 34 in favor. Tri, 34 vypadáva, 35, 36 spolu s ústnym pozmeňovacím návrhom za proti prijaté, 37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 proti, zamietnuté, 45 za, proti, zamietnuté, 49 za, proti, zamietnuté, 50 za, za, proti, prijaté, 51 za, proti, zamietnuté. Tedy za, proti, Zamietnuté. Kompromis 2. Za. Proti. Prijaté. 57 za. Proti. Zamietnuté. 59 za. Proti. Zamietnuté. 60 za. Proti. Zamietnuté. 58 za, proti, prijaté. 46 e, s e, rolným pozmeňovacím návrhom za, proti, prijaté. Šestka. Prijaté 61 za, proti, prijaté 62 za, proti, prijaté. Kompromis 4 za, Kompromis. Past, employment. Áno. Kompromis 4 za, proti, prijaté. 65 s, or, eh, s ústnym pozmaňovacím návrhom za, proti, prijaté. 66 za, proti, prijaté. 67 za, proti, prijaté. 9 prijaté. Um, blokové hlasovanie následujúce proti prijaté. Pozmaňovací návrhy 4, 5, 6 za proti prijaté. Záverečné hlasovanie. Ešte jeden hlas nám chýba. Je to teraz v poriadku? 29 teda. Gratulujeme, Andreas. It's only here. It's only there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 prijatí odporúčaní na druhé čítanie správy Jakasari o vzájomnej pomoci medzi štátnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania pri celacovných procesných záležitostiach. Takže budeme elektronicky hlasovať. Áno, takže Potrebujeme dve tretiny na schválenie. Dúfam, že to prejde. Ešte traja nehlasovali, prosím. Tridsaťpäť za, dvaja proti, jeden sa zdržal. Ďakujem. Dobre. A teraz aby som to zhrnula, je to o boji proti podvodom v colných otázkach. Gratulujem. A teraz prejdeme k správe Marlene Mici. Je to stanovisko k správe o spoločnosti s ručením obmedzeným s, jedným, s jediným spoločníkom. Je to e, k správe Luisa de Grand Pascal. Ešte by som vám chcela ukázať tú cenu, ktorú sme dostali. Skôr ako budeme pokračovať, toto ste dostali. Dobre. V prvom rade budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 116. To je návrh o zamietnutí celého návrhu. Kto je za, proti? Takto by sme si ešte preverili elektronicky. To znamená, toto, tento návrh bol zamietnutý 15 ku 22. Pozmeňujúci návrh 148 za, proti, zamiet 162 ďalej, tieto vypadajú za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz prejdeme 144 za, proti, zdržal sa, schválené. 1, 4, 5 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 1, 4, 6 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 48 a 1, 4, 7 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 4, 1, 4, 9 za, proti, zdržal sa, prijaté. 1, 5, 1 za, zdržal sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, schválené. Jedna 4, 4 za, proti, zdržal sa, schválené. 66 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 1, 5, 6 za, proti, zdržal sa schválené. 67 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 1, 5, 8 za, proti, zdržal sa schválené. 1, 5, 9 za, proti, zdržal sa, zdržal sa, zamietnuté. 1,60 za, proti, zdržal sa, schválené. 1,63 za, proti, zdržal sa, schválené. 1,65 za, pardon, 1,64 za, proti, zdržal sa, schválené. 1, 6-5 za, proti, zdržal sa schválené. 1, 6, 9 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 6 za. Kompromis 6 za. Pardon, prepačte. Ešte musíme hlasovať o 167 za, proti, zdržal sa zamietnuté. 168 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 6 za, zdržal sa zamietnuté. Pardon, prijaté, prepačte. Kompromis 6 prijaté. Teraz prejdeme na 175 za, proti, za, 175 za, proti. Ja to chcem preveriť. Hovoríme o 175. Preveríme si. 175. Preveríme. Ešte traja. Takže je to zamietnuté. A Teraz prejdeme na 177 za, proti zdržal sa schválené, 178 za, proti zdržal sa schválené, kompromis 7 za, zdržal sa schválené, kompromis 8 za, proti zdržal sa schválené, 183 za, proti zdržal sa zamietnuté, 184 za, proti, zdržal sa, schválené. 186 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 188 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 189 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Teraz až 193 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 195 za, proti, zdržal sa zamietnuté, kompromis 9 za, proti, zdržal sa schválené. Teraz prejdeme ku kompromisu 10 za, proti, zdržal sa schválené. A potom 2, 2 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 203 za, proti, zdržal za, proti. Prepačte. 203 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa, schválené. Prejdeme 213, 214 za, proti, zdržal sa, schválené. 2, 1, takže 2, 1, 8 za, proti, zdržal sa, za, zamietnuté. 219 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa schválené. 223 za, pardon, 224 za, proti, zdržal sa schválené. 225 za, proti, zdržal sa schválené, 226 za, proti, zdržal sa zamietnuté, 228 za, proti 228 za, proti zdržal sa zamietnuté 229 za, pardon, 228 si preveríme. Áno, takže 228 preverujeme. schválené, takže ďakujem veľmi pekne. 229 za, proti, zdržal sa, vy, zamietnuté 230. 229 ešte raz. Pretože celý článok 21 sme vypustili, nemôžeme ho novelizovať, takže 229, 23 a 231 zrejme vypadli tým pádom. Nebolo to jasné zatiaľ. Takže prejdeme teraz k 233. Za, proti, Držala sa schválené. 235. Za, proti, zdržala sa schválené. 23. Pardon, 236. 238. 238 za, proti, zdržal sa schválené. 239 za, proti zdržal sa schválené až k 240. A 240 vypadla. 242 blokové hlasovanie, 242, 243 za proti, zdržal sa schválené. Teraz prejdeme 244 za proti, zdržal sa, schválené. Až kompromis 1. Nie. Áno, kompromis 1 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Mohli by sme si to prosím preveriť? Ďakujem. Myslím, že to sa schválilo. Áno. Teraz Máme 121 za, proti, zdržal sa schválené, 122 za, proti, zdržal sa schválené, 23 za, proti, zdržal sa schválené, 123. Nie je to jasné. 123, dobre, takže zamietnuté. Uh. Kompromis 2 za, proti zdržal sa schválené. Kompromis 3 za, proti zdržal sa schválené. 14 za, proti zdržal sa zamietnuté. 18 za, proti zdržal sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti zdržal sa schválené. Teraz prejdeme k 139. To je asi v polovici tej strany za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Preveríme. 141 za proti prepačte, 143 za proti zdržal sa zamietnuté a ideme hlasovať o návrhu stanoviska. Žiaľ Bohu, nehovorí sa do mikrofónu, takže nema, nevieme celkom presne, o čom hovoria. Veľmi dobrá otázka. Zamietnuté. Hlasovalo sa o tom a zamietlo sa. Takže prechádzame teraz k konečnému hlasovaniu. Elektronicky prosím. Končím hlasovanie. Je to 21 za a, 6, a 17 proti a jeden sa zdržal. Marlen, chceš sa vyjadriť? Takže dajme slovo spravodajkyni teraz. Marlen Mici by sa chcela vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem každému, kto spolupracoval so mnou na tejto správe a tým, ktorí súhlasili, aj tým, ktorí nesúhlasili. Odviedli sme veľký kus práce. Prijatie tejto správy znamená, že máme teraz možnosť E, ktorá ukazuje na to, že sa dajú využiť e, účastníci a ja si nemyslím, že, spoločne, že, uč, e, že tu prostriedky posvedčujú účel. Jednoducho bolo to náročné, nedosiahli sme mnoho dohôd, pretože je tu tá možnosť zneužitia a vykorisťovania tak, ako to bolo pôvodne navrhnuté. Takže e, prostriedky neospravedlňujú cieľ, cieľ je dobrý, prostriedky sú zlí. Takže ja sa nemôžem, ja sa nemôžem stotožniť s touto správou, pretože nesúhlasím s tým, čo sa tam e, uvádza a preto poprosím o stiahnutie môjho mena z tejto správy. Takže bol to bežný proces a mňa to mrzí. Ja viem, že ste odviedli veľa práci, práce, práce normálny proces za takýchto okolností je taký, že predseda, že táto správa sa potom podá, túto správu podá predseda, čiže chce sa niekto z tieňových vyjadriť. Áno, nech sa páči, pán Štefanec. Ďakujem veľmi pekne. Chcem povedať veľké slova vďaky každému, kto sa zúčastnil práce a chcem sa poďakovať najmä všetkým poslancom a náhradníkov, ktorí mali pozitívny a kladný postoj, pretože ja si myslím, že je to veľmi dôležitá správa pre zlepšenie zamestnanosti podnikateľského prostredia v EÚ. Chcel by som tiež pokračovať v rozhovoroch s ľuďmi, ktorí s nami nesúhlasili a budem pokračovať v práci s ľuďmi, ktorí ako som už povedal, nesúhlasia. Bol to skutočne proces učenia sa a vážim si veľmi vďak, e, vážim si veľmi pomoc, najmä tých, ktorí nás podporovali. Nie je to koniec práce a pred plenárkou budem ešte v kontakte so všetkými. Ďakujem. Ďakujem chcem jasne povedať, keď sa to dostane naspäť k predsedovi, aby zobral správu, tak to budem s tým pracovať neutrálne a nemám žiadne stanovisko. Všetci tieňovi budú pokračovať. Dúfam, že aj ty budeš pokračovať ako tieňova v tejto správe. To znamená, ja preberem tú správu a proces beží a moja poloha je neutrálna. Teraz máme hlasovanie o pánovi Busajovi o obchode s Budeme hlasovať elektronicky. Dobre. Končím. 33 ku 2, 33 za 2 a proti. Ďakujem veľmi pekne. Tých z vás, ktorí už odchádzajú, tak vám prajem veľmi pekné leto. Máme teraz 15-minútovú prestávku, lebo naši experti, ktorí majú prísť pre štúdiu o nariadení pre jednotný trh. Aha, ty sú už tu. Takže dámy a páni, tí z vás, ktorí tu s nami zostanú, by určite sa radi chceli pohnúť vpred, aby sme mohli dokončiť prácu. Prosím, keby ste si čo najrychlejšie sadli. Prosím, keby ste si sadli. Teraz som jedinýkrát použila kladivko, aby sme mohli začať s prezentáciou eh, z našich expertov. Um, Ďakujem veľmi pekne za to, že môžeme pokračovať. Je to štúdia o nariadení pre jednotný trh, o jednotnom trhu. Je to na žiadosť výboru, aby sme mali dôkazy pre správu z vlastnej iniciatívy od Annelien van Bossut o ceste k i regulácii jednotného trhu. Štúdiu pripravili traja experti z Londýnskej školy ekonomiky London Economics, Patrice Müller, Sharon Jones a Laura Koch. Všetci sú tu a vítam ich a Sean, pokiaľ viem, bude prezentovať <coughs> asi 15 minút a potom bude odpovedať na vaše otázky. Máme takmer hodinu na túto prácu. Ďakujem veľmi pekne. Tieto slajdy sú k dispozícii aj online. Ak ich teda nevidíte, možno ich uvidíte na svojich zariadeniach. Ďakujem. Ďakujem. Začnem tým, že vás budem stručne informovať o štruktúre prezentácie. Začnem stručnou informáciou o kontexte štúdie a potom budem hovoriť o tom, čo sme robili, aké máme návrhy z oblasti politických návrhov a potom nakoniec by som hovoril o ri- e, nástrojoch riadenia jednotného trhu a navrhol cestu, ako by sme mohli mať konsolidovaný systém pre inteligentnú reguláciu jednotného trhu. E, táto štúdia vyplýva z dvoch predchádzajúcich štúdí, ktoré sme realizovali. Prvá štúdia bola štúdia o digitálnom trhu a politickom cykle tam. Tam sa zdôraznila potreba väčšieho využívania, posudzovania vplyvov a lepšia analýza a lepšie údaje riešili sme tam niekoľko iniciatív jednotného digitálneho trhu a vidíme, že používanie údajov v týchto iniciatívach a posúdeniach vplyvu bolo relatívne slabé. Potom sme mali štúdiu o príspevku vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľov krastu a toto zdôraznilo potrebu prioritizácie jednotného trhu ako faktora rastu ako aj zlepšenia v tom, ako sa má transponovať legislatíva pre jednotný trh a ako sa má presadzovať. Taktiež sme mali akcie Európskej komisie v tejto oblasti, ktoré zlepšovali najmä nástroje riadenia jednotného trhu a najmä online hodnotiacu tabulku, výsledovku, výslednú tabulku a táto štúdia keď sa pripravovala, vyústila do ohlásenia nového balíka právnych predpisov. Aj Európsky parlament prijal v roku 2013 vo februári uznesenie s odporúčaniami Komisie pre riadenie spravovanie jednotného trhu. Takže čo je performance-based policy cycle? Politický cyklus vychádzajúci z výkonu. Je tam niekoľko vyhlásení, čo to znamená, definícií, čo to znamená a my sme si zobrali tu na také typické vymedzenie s niekoľkými kľúčovými prvkami. Všeobecne sa politický cyklus zameriava na konkrétnu politiku a, alebo teda koncepciu a to by malo byť jasné pri zdôvodnení nejakej koncepcie politiky. Mali by sme tam mať definované ciele, posudzovať e, niekoľko alternatív, možností a potom sa rozhodnúť, ktorú politiku si vyberiete na základe dopadov posudzovania vplyvu potom pri e, realizácia politiky a potom politika by sa znovu mala vyhodnotiť, aby sme chápali, či funguje, ako funguje, čo fungovalo, čo nefungovalo. A potom sú tu poučenia z takéhoto ex post e, hodnotenia, ktoré sa musia dostať naspäť do politického procesu, aby sa ten cyklus uzavrel. A takýto proces, ktorý vychádza z výkonu, z činnosti, posilňuje zodpovednosť skladanie účtov zo strany vlád a umožňuje lepšie hodnotiť, či tieto zavedené politiky fungujú a dosahujú svoje ciele. Názov tejto štúdie sa nazýva inteligentná regulácia, inteligentné riadenie. To, čo tu máme na mysli, je v zásade to, že takýto E, spôsob by sa mal použiť ako základ pre reguláciu a to je v súlade s vymedzením Európskej komisie v oznámení z roku 2010 a hovoria tam, že ide o zdieľanú zodpovednosť inštitúcií, ktorá má zohľadniť aj názory zainteresovaných strán. Um, what we propose in the report that Uh, Potom tu máme ďalšiu fázu, ktorá by sa mala zaviesť do tohto typu politického cyklu alebo koncepčného cyklu. Nazývame to fáza strategického programovania a jej základom je to, že stratégie na vysokej úrovni majú veľký vplyv na typy politik, ktoré sa implementujú. A zdá sa, že takéto stratégie majú obmedzené jasné hodnotenie toho, že prečo sa táto stratégia navrhuje, aký by mohol byť dopad takejto stratégie. Takže my navrhujeme rozšírenie politického cyklu, koncepčného cyklu o zavedenie tejto ďalšej fázy. Posledný balík lepšej regulácie ide už týmto smerom, pretože akceptuje, že musíme mať aj prípravnú fázu ale hovoríme, že nejde dosť ďaleko, nie je dostatočne jasný, e, pokiaľ ide o to, čo sa má v tejto prípravnej fáze robiť. Veci by bolo treba kvantifikovať a nie je jasné, aký je rozsah tejto fáze. Možno tam nepatrí ja závery rady, alebo ja neviem, e, pracovný program e, komisie. A to by malo byť jasné, že v tejto strategickej fáze by mali byť aj takéto stratégie na vysokej úrovni. Na ďalšom obrázku máme kľúčové črty tejto programovacej fázy. To je hľadanie odpovede na otázky, akože prečo verejné orgány by mali mať politiku v tejto oblasti, aké boli zlyhania na trhu, aké boli distribučné problémy, aké dôkazy máme o tom, že ktoré typy politik by mohli byť úspešné, či sa strategické existujúce programy upravili tak, aby mohli reagovať na tieto problémy. A my si myslíme tiež, že by malo byť zohľadnená aj interakcia medzi týmito navrhovanými stratégiami a inými stratégiami a programami, aby sme videli, či táto interakcia môže priniesť nejaký osoch, alebo či sú tu konflikty. My si myslíme, že etapa strategického programovania by mala odpovedať aj na otázku, ktorá politika sa má stať prioritou. Potom na ďalšom obrázku máme graf posilneného politického koncepčného cyklu postavenom na výkone, na fungovaní. Nebudem tu hovoriť o jednotlivých detajlov jednotlivých krokov, ale chcem len povedať, že popri zavedení fázy strategického programovania si myslíme, že je dôležité aj zdôrazniť, pardon, kolegovia majú problémy vidieť takéto drobné písmenka, ale máte ich aj na iPadoch, na počítačoch, na iPhonech. Choďte na webovú stránku Európskeho parlamentu, výbor e, IMCO, naša webová stránka a tam v rámci programu. Takže vydržte s nami. E, myslím, že ešte e, vám môžu pomôcť aj asistenti, keby ste chvíľku počkali.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 Len som chcel povedať, že na tomto slajde vidíme to, čo som už hovoril. Chcel som len potvrdiť ten tok informácií medzi všetkými cyklami a medzi subjektami a inštitúciami. Ďalšia priesvitka. Pozerali sme sa na nástroj riadenia vnútorného trhu, rozdelili sme ich do troch typov, mechanizmy hodnotenia, e, vyhodnocovania dopadu, spolupráce a tak ďalej. Ďalší slajd. Pozerali sme sa na nástroje výkonnosti a zvyšovania povedomia sú tu rôzne zdroje informácií ako online stránky komisie, scoreboard, predchádzajúce štúdie, vyhodnocovanie niektorých nástrojov, ktoré už máme z minulosti ďalej. Ďalšia z kľúčových tém, ktorá je podľa nás zásadná, je povedomie o službách a o pomoci. To znamená, aby firmy vedeli, aké majú mechanizmy k dispozícii služby jednotného trhu a to povedomie je zatiaľ veľmi nízke. Urobili sme rôzne prieskumy u spotrebiteľov, či vôbec počuli o takýchto službách a výsledky hovoria, že 5 podnikov a spotrebiteľov len počulo o týchto možnostiach, čo je veľmi nízke percento. Keď sme sa pýtali spotrebiteľov na ich povedomie aké služby online používate, keď chcete informácie o európskej legislatíve, tak spotrebitelia vôbec neboli schopní odpovedať na nejaké meno nejakej služby. Neboli schopní vôbec ani realizovať alebo využiť tieto služby. Robilo to naozaj len 5-6%. Tí, ktorí skutočne tieto služby využívajú, A niektorí ale veľmi často ani nevedeli a nechápali, čo tá služba poskytuje a znamená. Tak sme tiež diskutovali s obmedzeným okruhom národných spotrebiteľských organizácií a z organizácií podnikateľov a z tých diskusí vyplynulo, že spotrebiteľské organizácie majú tiež obmedzené znalosti o tom, ako tieto informačné e, služby fungujú ďalej, výkonnosť nástrojov, aké sú účinné. Máme celú škálu nástrojov, e, len ťažko môžem zovšeobecňovať, ale výkonnosť je zmiešaná. Niektoré nástroje fungujú dobre, niektoré menej. A všeobecne sa zdá, E, že výkonnosť sa v čase e, zlepšuje, ale mali sme pocit, že v niektorých prípadoch to zlepšenie sa skôr spomaluje v poslednej dobe. Komisia prijala celú sériu krokov, ako túto výkonnosť nástrojov pre riadenie trhu zvýšiť, ako to online scoreboard, ako som to už spovedal, povedal. Treba tlačiť na to, aby sa výkonnosť nástrojov zvyšovala a aby boli užitočnejšie. Ďalej, to sú skôr príklady tejto výkonnosti. Prvý príklad, hodnotenie dopadu. Sú tu hlavné smery a odporúčania, ako robiť to hodnotenie dopadu. Prijalo sa to aj v rámci balíčku lepšej regulácie, ale praktická aplikácia týchto odporúčaní tak to nie je až také dobré. Asi 40 hodnotení dopadu, ktoré skúmal výbor pre hodnotenie dopadov za, za dané obdobie, tak to nebolo kvalitné. A už úvodom som spomenul tie predchádzajúce štúdie, ktoré sa týkajú tohto cyklu a tam sa ukazuje to isté že často tá kvantifikácia e, dopadov na trh bola veľmi e, zlá, veľmi chabá. Ďalší príklad, transpozícia predpisov. A tu sa ukazuje, že to je nekompletné. Vidíme tam percento smerníc, ktoré sa neimplementovali jedným alebo viacerými členskými štátmi, takže dochádza k neúplnej um, um, implementácii. Začali sme v novembri 1997, skončili sme v 2014, vidíte, že tam je tá klesajúca tendencia, tie 4%, to je tá neúplnosť, teda tie 4% predstavujú tú neúplnosť, ale naďalej sú tie čísla takéto a v tom roku 2005 ten, tá špička to je preto, že bolo pristúpenie nových členských štátov. Robili sme to všetko v oblasti zamestnanosti, finančných služieb a tak ďalej. To sú hlavné oblasti, kde členské štáty úplne tie predpisy netransponovali ďalej. Informačný systém o vnútornom trhu, to je príklad nástroja, ktorý funguje dobre je to počítačová sieť, ktorá je určená na spoluprácu medzi orgánmi štátnej správy a tam tá miera spokojnosti je vysoká. 88 užívateľov je spokojných s týmto systémom dodávateľia, užívateľia. Sú s týmto systémom spokojní a s tým, ako si partnery s nimi vymieňajú informácie. Ďalší slajd. Konsolidované systémy pre inteligentnú reguláciu vnútorného trhu. Tu sa navrhuje, aby sme výkonnosť jednotlivých nástrojov vylepšili Ale čo je potrebné, je potrebné vylepšiť predovšetkým tok informácií medzi zainteresovanými a tiež medzi EDAPami cyklu vytvárania politik, využívajúc nové IKT eh, technológie. Máme ten pocit, že sme v rannej fáze balíčku Better Regulation, ale vyzerá to tak, že to ide správnym smerom, ale Úspech tohto balíčka bude závisieť na plnej aplikácii princípov, e, na ktorých sa tento balíček opiera. A tento diagram nám ukazuje celý systém. A teraz odporúčania a kroky. Aké aktivity treba podniknúť, už som spomenul ten prvý bod, zaviesť fázu strategického programovania, a pridať to k celému cyklu vytvárania politik vnútorného trhu a tiež vylepšenie úrovne a transparentnosť kvantifikácie hodnotenia dopadu. Ďalšie odporúčanie. Vylepšenie toku informácií medzi tými, ktorí politiky vytvárajú a medzi tými nástrojmi jednotného trhu a na to máme viaceré spôsoby, ako sa dajú využívať lepšie IKT, big data a ich analýza. Tu je možné využiť existujúce platformy a tiež sme navrhli rôzne cesty aj vrátane toho, ako je možné vymieňať a šíriť tie najlepšie skúsenosti, ktoré vyplývajú z tých dopadových štúdií a ako ich šíriť po celom EÚ zlepšovať povedomie o jednotlivých službách pomoci, ktoré spotrebitelia majú k dispozícii aj podnikatelia. Aj tu je nízka, nízka miera povedomia, takže je potrebné budovať kapacity a predovšetkým treba pracovať s rôznymi spotrebiteľskými organizáciami či organizáciami podnikateľov. Tiež si myslíme, Eh, že sú tu aj možnosti zahrnutia toho jednotného portálu, cez ktorý by išli všetky služby ďalej. Zlepšenie výkonnosti mechanizmu spolupráca a služieb pomoci. Prišli sme s niekoľkými návrhmi. A piaté odporúčanie je lepšie využívať podklady a údaje, ktoré vyplývajú z hodnotenia ex post a tie údaje využívať ako vstupné údaje v prvej fáze prípravy politiky toho celého cyklu. Tiež navrhujeme na základe toho, čo parlament prijal v minulosti, aby sa posilnila úloha jednotného trhu v procese európskeho semestra Jednotný trh je kľúčová európska politika. A teda by mal zohrávať kľúčovú úlohu v európskom semestri. Tu by som skončil s prezentáciou a ďakujem za udelený čas. So I'm going to take questions. Dobre, teraz ide kolo otázok. Najprv hlavný spravodajca, pán Bozek, potom Tieňovi. Sort out a few intercommittee issues here. Okay. Anne. Thank you very much, Vicky. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za prezentáciu štúdie. Táto téma je veľmi dôležitá. Lepšia regulácia, hovorí pani Fambosuit. Naozaj treba zdôrazniť význam lepšej regulácie. Pripravujeme správu o lepšej regulácii jednotného trhu. A pracujeme na návrhu. Veľa vecí, ktoré sme si práve vypočuli a ktoré sú v tejto štúdii sú pokryté, ale niektoré treba pridať. Potom máme určité špecifické nástroje, ktoré treba uviezť do praxe. Ehm, niekedy je to frustrujúce, hoci možno toto nie je ten správny termín, ale uvedomujeme si, že občania nepoznajú služby, ktoré majú k dispozícii v súčasnosti Niektoré služby sú už k dispozícii a keď vidíme počet spotrebiteľov, ktorých poznajú, napríklad Sevi či iné, tak si uvedomujeme, že je čas na to, aby sme urobili niečo, aby e, sa to uvedomenie alebo tá znalosť e, týchto služieb zlepšila informovanosť o nich. Sme na dobrej ceste ešte raz ďakujem za vašu štúdiu, ktorá nám naozaj e, veľmi napomôže. Umožní nám doplniť našu správu. Naozaj ďakujem. Na mojom zozname nepočujeme pani e, predsedničku, vyplasí mikrofón. Are you speaking for Anna Maria? So should we just pass on through the other shadows and then come to the some? So christa Schaldemose. Pani Schaldemose. And thank you for the presentation. Ďakujem pani predsednička za prezentáciu tejto správy. Musím priznať, že som si to ešte detálne neprečítala a využijem dovolenku, aby som to urobila, ale to, čo som sa dnes dozvedela, tak je tam jeden prvok, ktorý je naozaj dôležitý, alebo taký výnimočný. Prijali sme legislatívu a aplikácia a využívanie tejto legislatívy spotrebi- e, spotrebiteľmi dokazuje jej hodnotu a tam je skutočne ešte široký manevrovací priestor na vylepšenie. Samozrejme, treba to všetko začne dospraviť, tak ten tok informácií musí byť lepší, musí byť väčšie povedomie e, medzi ľuďmi. Otázka, ktorú by som rada položila, je, ako konkrétne môžeme zlepšiť legislatívu. Ako dosiahnuť, aby fungovala lepšie, aby bola presnejšia, čitateľnejšia pre občanov. To je to, čo nám vlastne chýba vo vašej štúdii. Chýbajú nám návrhy v tomto smere. Samozrejme, súhlasím s tým, aby bol parlament do toho viacej implikovaný, e, to nikto nespochybní. Chcela by som naozaj vedieť, ako by sme mohli byť viacej implikovaní do mm, celého procesu. Predlegislatívna fáza je veľmi dôležitá, ale ja by som si rada vypočula vaše pripomienky či návrhy, pretože aplikácia to je jedna vec, ale keď nemáme nedostatočne, nepresne formulovanú legislatívu, tak ja sa obávam, že všetko následne potom eh, bude musieť spadať do judikatúry súdneho dvora a, a dostane sa to vždy k nemu, lebo ľudia si to budú rôzne interpretovať a tým pádom to obmedzuje aj naše kompetencie. Takže my očakávame vaše myšlienky a návrhy a možno aj upresnenia. Ďakujem. Pani Turnes. Ospravedlňujem sa Nemohla som byť na schôdzi tieňových spravodajcov v Štrasburgu, ale koordinátorka skupiny ALDE bola prítomná a postupila mi potrebné informácie. Ďakujem spravodajcom. Súhlasil s tým, že sa predlží termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Úprimne za to ďakujem, pretože takýmto spôsobom máme možnosť eh, aj spracovať štúdiu, inšpirovať sa ňou a potom robiť komentáre a eventuálne začleniť do pozmeňovacích návrhov. A tiež využijem príležitosť a letnú pauzu, aby som si túto štúdiu podrobnejšie preštudovala. A som presvedčená, že to bude veľmi užitočné aj pre prípravu správy vo výbore a pre prípravu pozmeňovacích návrhov. Tri body by som rada spomenula a chcela by som niekoľko upresnení. Možno vo finálnej verzii štúdie by to mohlo byť zachytené e, k falšovaným výrobkom. Hovorili sme o stavebných výrobkoch. Katrin Stiller bola spravodajkyňou tejto správy. Ja si myslím, že by sme mali využiť mnohé prvky z tejto správy. Pani Šaldemoze spomínala, ja by som bola rada vedela, čo sa deje ešte pred fázou aplikácie. Možno máte nejaké myšlienky či usmernenia a čo sa deje s jednotným trhom a s nástrojmi, ako sa môžeme ubezpečiť, aby tie nástroje boli ľahšie prístupnejšie, že tie pravidlá jednotného trhu sa skutočne korektne aplikujú. A tiež by som rada vedela, či si myslíte, že by sme mohli pracovať s nejakým zoznamom usmernení, aby sme digitalizovali legislatívu. Vysvetlili sme, že by sme sa mali sústrediť na naše kompetencie, nášho výboru IMCO. A to by bol možno najlepší spôsob, ako postupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja si myslím, že som to tomu rozumel tak, že posúdenie ex post je najlepším základom na to, aby sa dobrý, robili dobré posúdenia ex ante. My ako poslanci sa často konfrontujeme so situáciou, že pri vypracúvaní našich návrhov, našich myšlienok sa stretávame aj s posúdením dopadu, ktoré nám dáva k dispozícii komisia. A preto si kladieme vždy otázku, aké dobre je toto posúdenie vplyvu. Objavuje sa to vždy e, pri rokovaní o kompromisných návrhoch, používa sa to ako referenčný argument. A potom vyplýva aj otázka z tejto situácie e, v súvislosti s predmetom vášho výskumu do akej miery môže byť toto posúdenie vplyvu objektívne a prepojené na realitu práve v legislatívnej oblasti? Na základe akých hlavných kritérií môžete povedať, že toto posúdenie vplyvu môže byť objektívnym faktorom a s tým súvisia aj otázka, kto toto má potom urobiť, aby to naozaj objektívne bolo? Môžu to robiť samotné referáty komisie? Môže sa to outsourcovať? Ak áno, na základe akých kritérií, aby sme sa nevystavili vystavili riziku, že tí, ktorí toto posúdenie vplyvu robia, prispôsobia istým spôsobom výsledky, alebo robia to tendenčne, zistovali ste pri vašom výskume, alebo do, dopracovali ste sa k takému výsledku, že existovali aj nesprávne alebo nevhodné negatívne posúdenia vplyvu a tým pádom by neboli dobrým nástrojom pre poslancov. Ja si myslím, že je dôležité pri hodnotení ex post aj ex ante, aby dobre fungovala súhra medzi firmami, vami a komisiou a ako sa dá zlepšiť táto informačná výmena. Pri jednom posúdení vplyvu, pri jednom návrhu správy som zistil, že celý vnútorný trh um, sa skúmal na základe dopytovania, e, zisťovania v 80 firmách. Môže toto byť objektívne? Nemalo by to byť poňaté trochu zoširšia? Ako by sme mohli zabezpečiť, aby komisia to urobila naozaj celoplošne? Pretože toto je pre nás jediný nástroj, na základe ktorého fungujeme. Potom sa k nám dostávajú zľava správa odvšadial názory e, zapojených, e, zainteresovaných aktérov, Ukázali ste nám síce akčný plán, ale ako by sme mohli dosiahnuť, aby posúdenia vplyvu boli čo najobjektívnejšie? Ďakujem pekne. Olga, prosím. Ďakujem za slovo. V zásade nadviažem na to, čo hovoril kolega, pretože mi vzal tak povediať slova z úst. Aj moje dopity sa týkajú transparentnosti, štúdií, dopadu posúdenia do vplyvu. Kolega to už spomenul, nebudem to teda opakovať. Týka sa to aj napríklad výberu krajín, pretože niekedy vieme, že dopadové štúdie sú robené napríklad na základe náhodného výboru, výberu krajín a potom sa divíme niekedy, že niektoré krajiny nesúhlasia s konečným návrhom, pretože ich okolnosti, podmienky nie sú zohľadnené. Druhá poznámka sa taktiež týka konzultácií ex ante, verejných konzultácií. Aj tu si myslím, že transparentnosť a rozšírenie verejných konzultácií v súvislosti e, so zúčastnenými stranami, že to je veľmi dôležité. A občas spektrum odpovedí a ich počet je veľmi pochybný, pokiaľ ide o reprezentatívnosť. Tretia poznámka. Týka sa toho, o čom ste hovorili, a síce vedomia spotrebiteľov o rôznych nástrojoch, ktoré sú k dispozícii. Či už toto povedomie sa týka obchodnej sféry alebo spotrebiteľov, malo by nás zaujímať povedomie napríklad našich kolegov alebo legislatívnych um, osôb zapojených do legislatívneho procesu. V národných parlamentoch často hovoríme o tom, že chceme väčšiu angažovanosť národných parlamentov či už k včasnej, presnej transpozícii. A ak toto povedome je, je pomerne nízke, tak sa nemôžeme diviť tomu, že aj tam potom dochádza k problémom a s následnou transpozíciou a implementáciou. Ďakujem. Lisi Jakonsári. Lisi Jakonsári, prosím. Ďakujem pekne. Už odznelo veľa dôležitých otázok. Samozrejme som presvedčená, my všetci sme presvedčení, že musíme zreformovať politický proces, ale nenahrádzať ho. Pretože často vidíme, že um, mnohé mimoriadne politické otázky dôležité sa skôr rozoberajú z odbornej technickej stránky. Nemyslíte si, že dochádza k nadužívaniu posúdenia vplyvu? Niekto chce niečo presunúť na neskôr a práve vtedy požiada o vypracovanie posúdenia vplyvu alebo niečo iné, čo nie je politické. Je to skôr technická záležitosť. Aké sú náklady tohto posúdenia vplyvu? Zanalizovali ste toto? Ďakujem. Roža, prosím. Ďakujem. Na závere vašich odporúčaní ste uviedli. Vnútorný trh by mal byť samostatným pilierom v rámci európskeho semestra, malo by sa zabezpečiť, aby Európsky parlament zohrával aktívnu úlohu, mohol sa do tohto procesu zapojiť. My sme mali um, podobné problémy s s jednotným vnútorným trhom. Nechcem odčlenovať teraz tému digitálneho uh, vnútorného trhu, Um, nechcem, aby sa tu um, v parlamente vypracoval k tejto téme nejaký zmetok. Ak by sme postupovali týmto spôsobom, tak potom posolstvo, ktoré vyšleme do Európu, by bolo absolútnym zmetkom. Ja plne súhlasím s Olgou. E, ide o to, aby občania rozumeli celému procesu a pretože iba voliči robia, vytvárajú tlak na národné parlamenty, iba takto sa to dá dosiahnuť. My sme si vypočuli um, fakty, ktoré sú dôležité pre um, elektronický vnútorný trh, uh, pre online nakupovanie. Toto sú body, ktoré sú dôležité. Ale dostali sme veľmi málo odpovedí. Verejné konzultácie um, Mm, boli len čiastočne úspešné. Komisia sa snaží zlepšiť túto tému. Takže dostali sme málo odpovedí. Áno, chceme posilniť koordináciu, máme tieto nástroje, ale tieto sa nepoužívajú v plnej miere. A preto si myslím, že to, čo potrebujeme, čo sa týka malých a stredných podnikov, Mm, tento trh je plný prekážok, čiže nemôžu plne fungovať. Máte tu celú e, džungľu rôznych regulácií, národných, európskych, čo sa týka spotrebiteľov. Títo tiež vôbec nepoznajú takéto nástroje, preto ich veľmi málo využívajú. Ja by som sa teda rada sústredila práve na tento nástroj, a na informovanie, zapojenie európskych občanov a podnikov do tohto postupu. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za vypracovanie štúdie. Myslím, že ťažiskový bod, ktorý ste uviedli, je práve povedomie o týchto nástrojoch. Viem, e, že veľmi málo spotrebiteľov a firiem v mojej volebnej oblasti vie o týchto nástrojoch, používa ich Ja si myslím, e, že vaše odporúčania v tejto oblasti, oblasti neboli až takým silným impulzom. Pravdepodobne by nenadchli až tak e, používateľov. Ale od spotrebiteľov a firiem dostávame spätnú väzbu o tom, aké majú problémy a na základe tohto by sme potom my ako legislatívny orgán mohli podniknúť konkrétne kroky. Ak použijete prístup z vrchu na spodok, tak pravdepodobne nebudete môcť dostatočne e, identifikovať, čo treba a e, kedy urobiť. To mi je jasné. Ďalšia otázka. Mnohé firmy e, sú postihnuté v úvodzovkách, musia sa vyrovnávať s, s rozličnými legislatívnymi európskymi aktami. Čiže ako by sme mohli dosiahnuť, aby sa neprodukovali kontradiktórne legislatívne akty, aby tá legislatíva fungovala hladko navzájom. Mm, vidím to ako celý balíček. Čo sa týka posúdenia vplyvu, ja budem trošku cynický. Podľa mňa um, je, uh, si myslím, že to je um, postup, kedy komisia prezentuje nejakú myšlienku a potom dá vypracovať posúdenie vplyvu, aby sa potvrdilo, že tá myšlienka je dobrá. Mohli by sme napríklad robiť posúdenie vplyvu aj trošku neskôr? Alebo napríklad vyslovene si to vyžiadať napríklad na konci trialógu? Často nemáme dostatok času na to, aký dopad bude mať legislatívny akt, keď bude schválený, keď už bude fungovať. Sabín, prosím. Uh, ja by som veľmi rada na záver ešte prispela svojimi poznámkami, tak ako už spomenuli predrečníci, tá istá otázka, do akej miery sú skutočne efektívne naše posúdenia vplyvu, ako môžu vyzerať konkrétne návrhy na zmenu, na konkrétne aktivity, ako by sa mali posúdenia vplyvu uskutočňovať. Ja som v minulosti nemala vždy pocit, že to, čo bolo predkladané ako posúdenie vplyvu, bolo dostatočne zoširoka poňaté, aby sa dali odhadnúť vopred dopady vypracovanej legislatívy 80 firiem. Ak ide o to, aby sa napríklad vypracoval kompletný balíček digitálneho vnútorného trhu, tak toto nestačí. Mali by sme e, pokryť všetky podniky, nielen tie, ktoré sa aktívne zapojili do konzultácií. Áno, musí to byť reprezentatívne, ale vždy vyvstáva otázka, ktorá už odznela, napríklad čo sa týka nákladov, v ktorých prípadoch je posúdenie vplyvu e, potrebné, um, potrebné robiť s väčšími nákladmi. Najmä ak plánujeme väčšie zmeny, tak e, e, musíme nejakým spôsobom zabezpečiť, aby tá štúdia bola zovširša poňatá, aby bola reprezentatívnejšia. Ďalšia otázka. Ako vyzerajú konkrétne odporúčania? Áno, i, ja som si teraz vypočula všeobecné odporúčania, ale konkrétne špecifické kroky mi tu chýbajú. Aká bola štruktúra v minulosti? Kde to nebolo dostatočné? Prečo? Ako by sa dalo cestou základných e, kľúčových zmien v legislatívnom procese, napríklad aj v trialógu e, s rátom, e, s e, rádou dosiahnuť určité zmeny aby sa to celé odohralo v primeranom časovom rámci, aby sa tieto navrhované zmeny mohli posúdiť. Čiže môžeme si vykladať posúdenie vplyvov tak, že sa zohľadňujú rôzne verzie ako vyzerajú náklady pre niečo takéto? Toto sú pre nás veľmi dôležité otázky, aby sme sa dokázali relevantne rozhodovať. Ďakujem. Have... Ďakujem. Mám ešte sama niekoľko otázok. Ja som si všimla niekoľko vecí. Jednotné kontaktné miesto. Napríklad ja som navštívila v mojej krajine spotrebiteľské centrum. Naozaj to pomáha tisícom ľudí um, dať odpovede na ich otázky a zdá sa, že e, sa e, zaoberajú tieto centra e, mnohými otázkami len z jedného odvetvia a so vzťahmi moje členské krajiny s, in, s jednou konkrétnou ďalšou. Ale my by sme radi um, um, využili takéto možnosti na naštartovanie um, na, um, naši, správneho fungovania. Ja by som teda rada využila tento príklad jednotného kontaktného miesta. Bolo by zaujímavé, ako by sa toto celé dalo zlepšiť, aby sme dostali viac spätnej väzby. Mám tu štyri rôzne oblasti, v ktorých si myslím, že sa dajú urobiť zlepšenia. Napríklad balíček eh, telekom a vnútorný trh Odsúhlasili sme to o druhej ráno, medzi jednou a druhou ráno. Niečo, čo sme odsúhlasili v takejto hodine, bude mať obrovský vplyv na obyvateľov. Um, Predsa uh, musíme dovoliť ľuďom, aby si nainštalovali spamový filter na uh, svoj internetový účet. Um, ale musíme na to posúdiť 28 rôznych uh, legislatívnych návrhov. Aké dopady toto celé bude mať, o, o čom uh, sme rokovali a čo sa schválilo v takejto neskorej nočnej hodine? Mali by sme si to preveriť uh, v realite. Malo by to byť merateľné. A druhá vec, to veľmi často zistujem, uh, vykonávacie právne akty. Ako uskutočňuje komisia konzultácie? Tu vo výbore sa odohrali zaujímavé rokovania, kedy sme e, prosili pracovníkov komisie, aby nám vysvetlili, ako vzniká druhá legislatívna úroveň. A um, po, e, dostali sme informácie o jednotlivých druhoch právnych aktov, ale myslím si, že aj tam by sme mohli e, lepšie využiť jednotlivé informácie. A taktiež ďalšia otázka. Ehm, spätná väzba. Uh, Robia, robí sa systém hodnotenia peer-to-peer, -peer, ako fungujú jednotlivé, e, jednotlivé legislatívne akty v jednotlivých členských štátoch. Členské štáty sa potom zgrupujú do takýchto skupín, aby si to navzájom odkonzultovali. Zaoberali ste sa touto otázkou, ako by sa toto dalo použiť? A štvrtá poznámka, ja si myslím, že to je mimoriadne dôležité pre nás, Niekedy, keď odsúhlasujeme legislatívny akt a tento sa potom premietne do praxe, môže to mať dopady, o ktoré sme vôbec nezvažovali v čase vypracúvania. Napríklad pre malé podniky to môže mať veľký dopad. Napríklad um, DPH pre digitálne firmy nikto nezohľadnil, aký to môže mať dopad na, na rýchlo sa vyvíjajúcom trhu a na cezhraničné fungovanie firiem. Mm, asi by sme mali vypracovať akýsi systém rýchlej pomoci pri vypracovaní legislatívy. Um, aby sa um, dal skontrolovať kon- a otvoriť a zmeniť konkrétny uh, článok, nemusel uh, by sa konkrétny legislatívny akt stiahovať. Um, ak by takéto niečo fungovalo, ako by uh, to potom mohlo naštartovať a urýchliť takýto uh, v úvodzovkách záchranný opravný proces? Ďakujem. I think those are all the questions. So Okay, thank you very much. Um, uh, Ďakujem pekne za otázky. Začnem asi tým, že odpoviem na niektoré z otázok, ktoré súvisia špecificky s posúdením dopadov. Objavila sa tu táto otázka, Um, vstupov, ktoré sú použité uh, pre posúdenie vplyvov, že pravdepodobne nie sú e, pokryté, nie je pokryté dostatočné poč, dostatoč, nie je pokrytý dostatočný počet členských štátov alebo nebolo dopytovaných dosť firiem. Myslím si, že k tomu môžem povedať len toto. Áno, bolo by lepšie, keby sme mali také posúdenie vplyvu, ktoré by pokrývalo veľké množstvo firiem a taktiež viac e, zúčastnených aktérov a vstupov od nich. Samozrejme, že to bude potom stáť viac. Pretože sa objavila aj otázka nákladov. A navyše si to vyžaduje viac času a čas niekedy môže zohrávať veľkú úlohu. A pravdepodobne dve odpovede by som na to poskytol. Ak myslíte e, teraz na možný dopad politík, tak náklady na e, analýzu ex ante a ex post sú veľmi malé v porovnaní s možnými dopadmi. Čiže ak už robíte ex ante posúdenie a vyčleníte si ešte prostriedky na vypracovanie posúdenia vplyvu, tak môžete mať z toho veľký osoch, lebo je to navzájom prepojené. Ale načasovanie je často dôležitou otázkou. Jedným zo spôsobov, ako by sa z dlhodobého hľadiska dal zlepšiť tento proces, by bolo robiť viac posúdení vplyvu, vymieňať si skúsenosti e, z týchto posúdení vplyvu. Čiže po určitej dobe potom ľudia by lepšie rozumeli tomu, ako rôzne druhy politik môžu ovplyvňovať rôznych zúčastnených e, aktérov. Ale toto celé sa odohráva počas dlhšieho časového obdobia ak sa odohrá viac posúdení vplyvu z rôznych oblastí, tak potom výmena informácií získaná e, z týchto štúdií môže byť veľmi užitočná. Firmy, občania potom zistia, e, že je to užitočné a budete mať spätnú väzbu od tých, ktorí budú priamo e, dotknutí vašou politikou. Čo sa týka posúdenia vplyvu, ja by som rád doplnil dve veci. Po prvé, v jednej z našich predchádzajúcich štúdií o Full Performance Economic Cycle dozorný systém posúdenia vplyvu by sa mal posilniť a mal by byť nezávislejší. Ehm, minulý rok v septembri alebo v oktobri ehm, sme sa zaoberali touto otázkou. Objavila sa tu, sa tu taká požiadavka, aby sa k tejto téme ehm, vypracovalo posúdenie vplyvu, ale bohužiaľ nedošlo k tomu existuje um, orgán skupina hodnotenia posúdenia vplyvu, ale nie je to dostatočne silný orgán. Po druhé, kvalita. To je dôležitá vec. Napríklad, um, ak máte ex ante rozhodnúť o tom, či potrebujete um, zoširša poňatú alebo zuša poňatú E, zošiša poňaté alebo zošiša poňaté posúdenie vplyvu, to e, môže byť niekedy dosť náročné. Je to veľmi relatívne, pretože pre určitú skupinu um, pre určitú cieľovú skupinu to môže byť podstatnejšie než pre inú. Okrem problému s časovým harmonogramom um, musím spomenúť, že áno, toto celé sa odohráva často za veľmi krátku dobu. Legislatívny návrh vstupuje do politického súkolia a to, čo potom sa vypluje odtiaľ v úvodzovkách potom triálogu, môže byť veľmi odlišné. Čiže základ pre posúdenie vplyvu bola celkom iná situácia než tá, ktorá sa tam objavila na konci. E, ľudia by sa mali pozrieť minimálne na to pôvodné posúdenie vplyvu v celom tomto procese a posúdiť to na základe situácie, ktorá, bo, ktorá je v tej fáze, kde sa oni práve nachádzajú. V zásade, ak je to urobené transparentne, ak máte kvalitné údaje, niekedy sa vám možno nepodarí to urobiť veľmi rýchlo, ale malo by sa to e, urobiť hneď potom, ako sa skončí trilóg, Posúdenie vplyvu by sa malo použiť minimálne na to, aby sa identifikovali oblasti, kde sa veci zmenili, hoci boli očakávané odlišné výstupy. Posúdenie vplyvu je nástroj, aj na to, aby sme zistili interakciu medzi legislatívnym návrhom a zvyškom legislatívy, ktorá už funguje, je platná alebo ktorá sa pripravuje. Čiže mali by sme zohľadniť jednotlivé interakcie. Odznel tu ten, eh, doznela tu tá poznámka, že by sa nemala vytvárať kontradiktorná legislatíva, Takže už sme to spomínali skôr a teraz to opakujem, je veľmi dôležité pozrieť sa na túto interakciu. Uh, Dokážete si to predstaviť napríklad ako tanier so špagetami, sú tam vzájomne prepojené jednotlivé legislatívne akty. Nechceme, aby to viedlo k zmetočnému výsledku, asi toľko k posúdeniu vplyvu. Ja si myslím, že ďalšia e, pripomienka, ktorá sa objavila, sa týkala delegovaných a implementovaných právnych aktov. Ak, či majú dopad na ľudí, ja si myslím, že princípy hodnotenia um, výkonu sa dajú aplikovať aj v tomto prípade. Myslím, že regulačné usmernenia budú mať na to určite vplyv. V tomto balíčku sa posudzujú obidva typy týchto aktov. Myslím, že tieto dva druhy právnych aktov by sme nemali až do takej miery posudzovať cez prízmu posúdenia vplyvu. Je, v tomto prípade by išlo možno o menej intenzívne posúdenie vplyvu. A teraz otázka, aké sú výhody uskutočnenia tohto kroku? je to skôr posúdenie negatívnych dopadov. Koho to, e, koho, na koho to bude mať vplyv? Nezáleží v tomto prípade o aké veľké legislatívne akty ide, skôr ide o to, do akej miery sú nepriestrelné, dobre štrukturované. Ja myslím, že snáď som mm, poskytol čiastočnú odpoveď na otázku týkajúcu sa aj peer reviews, čiže vzájomného e, vymienania skúseností medzi rôznymi e, členskými štátmi je možné tam plánovať vopred. Pri vypracovaní pôvodného posúdenia vplyvu ste zohľadnili rôzne politické možnosti a taktiež ste sa zamysleli nad tým, aký by mohol byť dopad možných pozmaňovacích návrhov, pretože je to celé súčasťou politického procesu. Uh. Objavilo sa niekoľko otázok o tom, ako by sme mohli zlepšiť politický proces na začiatku posúdzovania ex ante. My sme vypracovali myšlienku, že by sa na začiatku mal naplánovať strategický plán ešte predtým, než legislatíva je vypracovaná a toto potom indikuje, prečo sa jednotlivé veci urobili. Samozrejme, že ide o veľmi politické rozhodnutie pretože môže ísť o plán napríklad na 5 rokov. Mali mala by, mali by sa tam objaviť aj analytické kroky podporujúce konkrétny politický balíček a navrhované aktivity. To je prvý krok. Potom druhý krok. Keď E, hovoríme o špecifickej legislatíve, veľmi dôležité je prepojenie medzi legislatívou a posúdením vplyvu. Aby toto spojenie bolo jasné, pretože typicky dochádza k tomu, že posúdenie vplyvu ráta e, so štyrmi alebo piatimi verziami a navrhuje v každom prípade určitú aktivitu ale napríklad a tretia verzia um, nikdy nezohľadňuje um, takú verziu, kde sa na ceste, na ceste um, živého um, fungovania legislatívneho aktu um, uh, urobia aj určité zmeny. Bolo by to, ak sa napríklad koná trialog, a vy si vyberiete z tejto legislatívy jeden prvok, zmeníte ho, tak potom závery posúdenia vplyvu už nebudú platné Čiže toto je spôsob, ako by ste mohli fungovať a ako by ste mohli zblížiť legislatívu a posúdenie vplyvu. Ja by som nenavrhoval vytvárať eh, um, legislatívne, návrhy legislatívnych aktov v, uh, paralelne s posúdením vplyvu, pretože uh, by sa to vzájomne bylo. Ľuďom je jasné, aké sú e, výsledky, ktoré pôvodne sme si naplánovali a očakávame. Ak chceme zmeniť tri alebo štyri ťažiskové články legislatívneho aktu, tak sa situácia úplne zmení. Máme ešte niekoľko minút, ak by sa chcel niekto ďalší vyjadriť. Ak by sa chcel spýtať niekto na také detaily. Ak eh, majú ešte poslanci eh, ďalšie otázky, mohli by ste uviesť eh, nejaké príklady? Čo sa týka delegovaných a implementovaných právnych aktov, tieto nie sú pokryté v primárnej legislatíve, to je moja osobná skúsenosť a myslím si, že toto dotvára celý obraz, preto by sme mali zabezpečiť, ako už povedala Kristal, buď do našej e, primárnej legislatívy e, dáme dostatok detajlov, alebo v ďalšom kroku musí byť zabezpečený dostatočný prehľad, aktualizácia. Pán Timmermans e, sa vyjadril veľmi zaujímavým spôsobom. Navrhol publikovanie delegovaných právnych aktov minimálne mesiac pred začatím celého procesu vytvárania návrhu legislatívneho tak, aby verejnosť mala možnosť vniesť svetlo do určitých tém. Hm, ten, neviem teda, či by toto bola verzia, aby sme verejnosti dali dostatočný priestor vyjadriť sa, kde sú problémy, ak to niekto dokáže um, rozoznať. Toto je jeho návrh. Taký prvotný. Ja si však myslím, že my potrebujeme viac komunikácie o tom, čo dobre funguje a čo nie. Ďalšie komentáre. Nie, budeme opäť pokračovať o 11. ďalšou rozpravou, pretože úradníci z komisie práve um, sú v, v rozprave na výbore uh, pre priemysel a až neskôr sa budú k nám môcť pridať.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

Dámy a páni, budeme pokračovať vo výmene názorov s zástupcami komisie. pokračujeme v rokovaní z 23. júna o oznámení komunikácie o stratégii digitálneho jednotného trhu pre Európu. Takže zástupcovia budú reagovať na otázky poslancov Ďakujem veľmi pekne, že ste sem prišli. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby e, sme sa touto témou teraz zaoberali. Ide tu o tému, ktorú sme už riešili aj minule, deblokovanie riešenia e, pre ochranu údajov, potreba vhodnej ochrany spotrebiteľa pre digitálnu éru a mnoho ďalších aspektov. Je tu otázka platformiem, rovnakých podmienok pre malé a stredné podniky v e-obchode. To sú len niektoré témy, ktoré tu zazneli. A od posledného rokovania sme sa dohodli na tom, že výbor pre priemysel a vnútorný trh budú spolupracovať na vypracovaní spoločnej správy. Takže títo dve správodcavia sú tu, Evelyn Gepard z nášho výboru a pán Kalas Imko a z priemyslu ale my máme pocit, že aj my by sme mali byť zapojení do toho. A máme tu tých, tieto poslanky, niektoré poznáme. Už máme návrh harmonogramu v tomto harmonograme a jeden z dôvodov, prečo chcem, aby ste sa pohli v tejto práci čo najrychlejšie, e, preto, že by som bola rada, keby sme mali výbor všetkých predsedov výborov ešte skôr, ako vyrazíme e, na letné úlohy. A preto by som dala hneď slovo komisii. Začali by sme s Martinom Bailey Ďakujem veľmi pekne. Evelina, ak chcete sa ešte vyjadriť k tomu, čo sa dneska udialo, alebo dáme hneď rovno slovo komisii, aby odpovedala na tie otázky. Ja si myslím, že by bolo dobre, keby sme povedali aj, čo si my myslíme už sme často počuli Európsku komisiu a potom ona bude môcť lepšie reagovať na to, čo, môže, čo povieme ja pani Kalas. V prvom rade by som sa chcem poďakovať pani Kalas už za veľmi dobrú spoluprácu. Začali sme pred dvomi dňami, aby sme sa pozreli na to, ako by sme mohli túto správu spolu pripraviť. Lebo je to veľká výzva, je to výzva pre dva rôzne výbory prísť s jednou spoločnou správou to bude ešte zaujímavé, čo je pre nás z pohľadu IMKO dôležité, alebo táto, tento, tá, tento digitálny jednotný trh, o ktorom hovoríme ako IMKO, tak to je obrovská výzva, lebo bude mnoho zmien, či už v odvetví priemysle, ale aj v oblasti služieb, aj v celej spoločnosti a preto je samozrejme veľmi dôležité, a preto sa aj teším, že Európska komisia sa chytila tejto témy, že tam budeme holisticky k tomuto pristupovať, pretože vzniká veľa otázok, ktoré sa tu vynárajú. Tie otázky sú mnohoraké a nebudem ani o všetkých môcť hovoriť, lebo by sme úplne nabúrali časový harmonogram, ale pre IMCO sú dôležité tie oblasti obchodovanie s tovarmi a službami. To je veľmi dôležitý aspekt, pretože sme sa už zaoberali tým, ako by sme mohli ďalej otvoriť e, náš vnútorný trh pre služby v digitálnej oblasti, ale aj na zaujíma to, ako by sme mohli zvýšiť dôveru občanov, ako by sme mohli zabezpečiť právnu istotu, aby v týchto dôležitých globálnych otázkach sme nemali zrazu 28 rôznych úprav ochrany osobných údajov, ochrany spotrebiteľa a podobne. Teda všetky tie témy, ktoré s tým aj súvisia. A potom sa pokúšajú to znovu, e, ja neviem, zosúľadiť do nejakej spoločného konania. Takže tu samozrejme ide vo veľkej miere aj o vnútorný trh, o obchodovanie na vnútornom trhu a je tu veľa e, charakteristik diskriminácie občanov. Je tam to tzv. geoblocking, to je ten e, známy jav, kde ide o to, že že vznikajú nové platformy a nové podnikateľské modely, najmä v oblasti služieb. A tam je to veľmi široké. Mali by sme sa s tým zaoberať aj z jednotlivých pohľadov. Sú to veľmi mnohoraké bodavy. Nedá sa povedať, že je len jedna odpoveď na to a v tejto súvislosti musíme k tomu pristupovať holisticky a pozrieť sa na to, čo to znamená pre spotrebiteľov, pre ich práva, pre zamestnancov. A na toto všetko musíme odpovedať. Potom máme aj parcel delivery. Ja som to všetko písala po anglicky, preto o tom teraz hovorím po anglicky. Aj to je dôležitá otázka. Geoblocking, nediskriminovanie občanov, pravidla e-obchodu a to, čo je tam dôležité, ako to budeme riešiť, ako to vyzerá v kybernetickej bezpečnosti, e-obchod, e-obstarávanie, aj tam máme pravidla. Toto sú všetko témy, o ktorých budeme musieť hovoriť a aj v oblasti digitálneho trhu a zdieľanej ekonomiky a podobne. Teda všetko, čo s tým súvisí. To je len niekoľko slov zatiaľ, ktoré budeme musieť riešiť a vynechala som aj niektoré veci, ale nemôžem tu o všetkom teraz hovoriť, lebo však nemáme toľko času. Takže napísala som si otázky, ktoré položili poslanci minule a na ktoré komisia zatiaľ ešte nemala času odpovedať. Takže my začneme s komisiou, ktorá bude odpovedať na otázky, ktoré zostali nezodpovedané minule. A potom si myslím, by sme prebrali niektoré nové témy, s ktorými by poslanci prišli. Máme asi 50 minút na to. Súhlasí s tým komisia? Martin, čo chceš povedať? Začal by si? Ďakujem. Ja som chcel mať také všeobecné úvodné vyhlásenie. My sme to chápali tak, že je na stole niekoľko zástupcov z komisie na, a poznamenali sme si to, čo napi- povedala teraz pani Gerhard, kontrakty, pat, e, pat, platformy, ka- cyber a tak ďalej a tak ďalej. A to sú konkrétne otázky. A Neviem, takto sme si... Som pripravený e, povedať všeobecný úvod a potom odpovedať na konkrétne otázky. Ešte by som dala slovo najprv pani Kalas, ktorá by povedala nejaké úvodné slovo a potom by sme dali slovo vám. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade pozdravuj od pána Buzeka, ktorý chcel pozdraviť kolegov v IMKU, ako aj predsedničku. Takže ďakujem. Myslím, že ako Evelyn už povedala, tak chceme veľmi začať pracovať a dúfame, že sa nám podarí čo najefektívnejšie spolupracovať. Včera sme mali vo výbore pre priemysel vypočutie s, pre, e, s premiérom Luxemburga, Luxemburska a povedal, že e, digitálnu revolúciu nezastavíme, to je veľmi dôležité. Ale to, čo môžeme urobiť, je určiť správny rámec pre digitálne inovácie. Na to treba silnú politickú vôľu. A za Európsky parlament môžem povedať, že je veľmi dôležité, aby sme ukázali, čo chceme, akú chceme stratégiu, aké dokumenty a ako sa stratégia implementuje v nadchádzajúcich rokoch. To má byť e, základom tejto správy, podstatou tejto správy. Musíme vytvoriť lacný, e, hodný systém, ekosystém pre digitálne inovácie a musíme mať aj odvetvia, ktoré tam budú aktívne. To pomôže rozvoju e-vlády, doplní to údaje pre e-vládu a dôležité je presadzovať podnikateľskú kultúru a prispôsobovať naše zručnosti. Súčasťou tohto ekosystému je samozrejme infraštruktúra. Vo výbore pre priemysel sme o tom tiež veľa hovorili. A taktiež potrebujeme rámec, ktorý zachová internet ako otvorenú komunikačnú platformu ako otvorenú platformu pre inovácie. Dôvera a bezpečnosť digitálnych služieb sa dá zlepšiť bez toho, že by sme ohrozili integritu internetu. Vývoj nových technológií, kódovaná komunikácia, šifrovaná komunikácia si vyžaduje viac investícií, ale absorpcia v týchto technológií ešte dôležitejšia, takže to, čo musíme urobiť, je zvyšovať informovanosť, povedomie medzi podnikateľmi a občanmi o základných bezpečnostných krokoch a postupoch. Potenciálne témy s online platformami sú samozrejme tou témou, o ktorá každého zaujíma, ale to možno skúmať aj bez toho, aby sme ohrozili internet ako naciu silu vývoja, rozvoja. Najprv musíme pochopiť, o čo ide. Ide o daňové pravidla, ide o to, či je verejná správa dostatočne elektronizovaná na zber údajov online, e, zlepší sa konkurencieschopnosť prenositeľnosťou údajov v odvetviach, ktoré sú náročné na údaje, intenzívne na údaje. Ak spotrebitelia budú aktívne zapojení do digitálnej revolúcie, tak tiež posilnia aj túto konkurenciu medzi hráčmi, ktorí sú na trhu potom maximizácia rastu digitálnej ekonomiky, veľké údaje, internet, cloud computing, to môže posilniť naše dosahovanie cieľov, pretože máme veľké objemy údajov dostatočnej, v súčasnej dobe nemáme dostatočný objem digitalizácie priemyselných odvetví, aby sa to e, dostalo dopredu. Digitalizácia je veľká príležitosť pre Európu, ale musí sa realizovať spôsobom, ktorý príjma nové technológie, akceptuje nové správanie k spotrebiteľov, odstraňovanie prekážok na digitálnom jednotnom trhu. Znamená, že len dobehneme internet, a odstránime prekážky, ktoré má táto technológia pred sebou. Dalo by sa o tom ešte veľa hovoriť a vo výbore pre priemysel budeme riešiť rôzne aspekty, rôzne témy podľa toho, ktoré odvetvie ide, ale jednoducho ide o to, že my musíme ako Európsky parlament mať aj jednotný pohľad na to, čo chceme v tejto správe z vlastnej iniciatívy mať. Ďakujem, takže teraz dávam slovo komisii. Ďakujem. Chcem ešte len zdôrazniť, vo výbore, ktoré sme hovorili, už mám tu kolegov na podporu alebo na odpovedanie niektorých otázok. Vítame váš spoločný prístup ITRE a IMKO k tejto téme Myslíme si, že je to takmer taká istá konfigurácia, ako máme aj my na, na komisii, kde sú všetky relevantné odbory tiež zapojené do činnosti. A pomáha nám to držať tempo s rozvojom digitálneho trhu, tak ako ste ako na to správne poukázali. Nejde tu ale len o rast, ide aj ochranu o veci dôležité pre spotrebiteľov, posilnenie dôvery a podobne naozaj hovoríte tým istým jazykom ako my, takmer na, o všetkých problémoch my sa nad nimi teraz zamýšľame, ale toto je viac, než sme dúfali. Ako viete, my sme chceli mať tú stratégiu 6. maja, tu sme spustili. Je to okolo tých troch pilierov prístup, lepší prístup pre podniky a spotrebiteľov, vytvorenie správnych podmienok, správneho rámca a maximalizácia rastu digitálnej ekonomiky. Myslíme si, že musíme urobiť tie prvé dve veci najprv správne, mať prístup a rámec, aby sme boli na tej plusovej stránke a mohli budovať tú potrebnú pridanú hodnotu, pretože máme tu tie prekážky, ktoré vlastne niekedy sa aj nafúkujú v priebehu, zväčšujú počas digitálneho rozvoja, a vývoja a musíme to riešiť, aby digitálna ekonomika bola prínosom, aby začala produkovať e, prínosy ako viete, máme 16 konkrétnych akcií, opatrení a určite budeme riešiť aj túto problematiku. Prečo blok, eh, geoblocking je totiž veľká prekážka, to je jedna z tých, eh, jeden z týchto bodov a vyvoláva frustráciu medzi spotrebiteľmi. Takže geoblocking musíme riešiť nielen z praktického a právneho hľadiska, ale aj z politického hľadiska lebo podobne ako roaming, ako neutralita siete, to je to, čo sme dosiahli, tam sme sa už dohodli pomocou vášho výboru, za čo vám ďakujeme, tak aj toto je veľmi dôležitý signál pre občanov, aby sme ukázali ako komisia parlament, že máme náme rozdiel v kvalite života našich občanov, Takže veľmi rýchlo sa vám ozveme v tejto problematike. Máme tu lehotu polovica budúceho roka, aby sme prišli so zoznamom a opatrení ku geoblockingu. A tešíme sa na spoluprácu s vami v tejto problematike. Pokiaľ ide do ďalší bod, o ktorom ste hovorili, to sú platformy. Úplne s vami súhlasíme, neexistuje jedna odpoveď. Je to veľmi zložitá problematika, ale nechcázime sa z nej vycúvať chcem povedať veľmi jasne, to sme už tiež povedali, keď sme sa bavili so zainteresovanými stranami, že teraz veľmi dôsledne analizujeme otázku platformiem aj v spojitosti so e, dielajúcou ekonomikou, budeme sa zaoberať transparentnosťou, podmienkami, všetkými dôležitými vecami, vzťahmi medzi platformami a dodavateľmi pretože ak vy sám nie ste platforma, bolo by lepšie, keby ste boli na platforme, ak budete podnikať. Takže toto je aspekt, ktorý vidíme. Myslíme si, že B2B je niečo, čo treba naozaj preskúmať. Taktiež sa snažíme zistiť, ako sa využívajú údaje na platforme. Údaje sú teraz tá sila, áno, tá moc, údaje sú asi nová mena. Takže veľmi pozorne skúmame, ako, sa to, ako to firmy využívajú a ako sa to používa z hľadiska obsahu a právnych aspektov, aké pravidlá, aké, ako sa má stiahovať, ako sa má oznamovať e, obsah, ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, možná modernizácia e, smernici o e, e obchode. Musím, budeme skúmať túto situáciu, aby sme videli, čo nám to prinesie a čo, aké zmeny potrebujeme Pracujeme najmä na tejto problematike škodlivého obsahu s mnohými ďalšími e, DGčkami. Ide tu napríklad o otázky ochrany dieťaťa a podobne. Ale, ako som povedal, robíme tieto prieskumy, aby sme platformám lepšie pochopili, aby sme lepšie pochopili podnikateľské modely, možnosť exportácie, ale sme presvedčení, že platformy ako pani Gepardová povedala, poskytuje aj nové príležitosti, nové služby, nové podnikanie. A je to veľmi nový inovatívny faktor, ktorý vytvára podmienky pre rast a musíme sa pozrieť aj na pozitívne aspekty. My nehľadáme len problémy, avšak. Ale pod, keď sa stretneme s takýmito problémami, tak je potrebné prijať politické rozhodnutia, po tom, čo si situáciu poriadne preštudujeme, prídu tie politické rozhodnutia, aby sme vedeli, či musíme zasiahnuť, ale politický zásah nepríde bez toho, že by sa predtým veľmi hlbkovo táto záležitosť nepreštudovala. Takže a priori nič nevylučujeme ani nezačlenujeme, ak nemáme e, urobenú takúto analýzu a členské štáty teda pracujú na tej otázke platformiem. Tiež sa budeme venovať otázke zdieľaného hospodárstva. Kolegovia e, z komisie o tom budú hovoriť, pokiaľ ide o lepšiu reguláciu a menšiu administratívnu zaťaž pre firmy. Tu nejde len o ochranu spotrebiteľa. Podpredseda Timmermans uverejnil tie usmernenia o lepšej legislatíve a úprave a teraz budeme analyzovať situáciu a tiež sledovať ten legislatívny harmonogram. Predseda Juncker to tiež povedal, budeme pripisovať naozaj veľký význam tým najdôležitejším témam. A teraz sa obrátim na kolegov, či by dodali alebo upresnili niektoré presnejšie otázky. Ďakujem veľmi pekne, Martin. E, pokiaľ ide o DG, spravodlivosť a spotrebitelia, vidíme aj to, čo sa e, teda tá tendencia, ktorá je aj v Európskom parlamente. To, čo by som zdôraznila, to, čo Martin povedal, nesmieme zabúdať na to, že nezačíname od nuly. Keď hovoríme o takýchto platformách, tak niekedy sa zdá, alebo máme pocit, ako keby e, sme tu znovu objavovali Ameriku, ale, ale pritom e, to nie je tak. Nezabúdajme už na nadobudnuté, aké máme, už existujúce normy a Európska komisia teraz e, robí takú kampaň zviditeľnenia alebo objasnenia, aby bolo e, uverejnené a jasné, aké existujú platné normy v oblasti ochrany spotrebiteľa aj pre ochranu údajov, aby sme mali normy, ktoré budú e, zodpovedať potrebám a overujeme, kde sú biele miesta, či nedostatky a miesta, kde by sme mohli napomôcť trhu nejakými usmerneniami, ktoré by objasnili, ako aplikovať legislatívu na nové modely. V súčasnosti hodnotíme fungovanie smernice e, nekalých e, obchodných e, praktík, aby sme videli, či aj tu potrebujeme viacej usmernenia, viacej pôsobenia komisie a overujeme, ako funguje táto smernice. Oznámili sme aj ten balíček jednotného digitálneho trhu a sú tam určite oblasti ochrany spotrebiteľa, a tam vidíme, že súčasná úroveň harmonizácie v prípade opravných prostriedkov alebo nespravodlivých klauzul, kde by mohli byť eventuálne ťažkosti či prekažky. A ak budú odôvodnenia na konanie, či sú rôzne režimy v členských štátoch a tak ďalej. A či teda je potrebná nejaká, e, potrebný nejaký legislatívny návrh, aby sa tieto sektory viacej harmonizovali, ktoré sa doteraz napriek podpory parlamentu nemohlo sa harmonizovať, keď sme prišli s návrhom smernice pre spotrebiteľov. Bariéry sú hmatateľnejšie, brzdia rozvoj hlavne malých a stredných firiem a my musíme niečo urobiť a preto sa komisia zaviazala, že do blízkej budúcnosti urobí akési oživenie či revíziu, aký komunotér v takých dôležitých témach, ako je, že do akej miery tradičné definície Eh, firiem a spotrebiteľov. Či tieto definície sú ešte platné vo svete, kde hospodárstvo ukazuje, že štátne hranice medzi dvomi štátmi už eh, veľa neznamenajú v, alebo sa prekračujú, keď eh, príjimateľ nejakej služby veľmi často ani nevie, že provider, či poskytovateľ e, e, určitej služby, kde sa nachádza, kde má sídlo, takže potrebujeme samozrejme istý čas na štúdiu tohto fenoménu a potom prídeme s návrhmi legislatívnych opatrení. Tiež samozrejme e, nechceme nechať len tak plynúť čas. Vieme, že čas sú peniaze, ale chceme veľmi úzko spolupracovať v týchto témach a na to potrebujeme samozrejme odôvodnené informácie. Ešte niekto z komisie by chcel robiť komentár, ale veľmi stručne. Pani Groven. Stručne by som zdôraznila, že jednotný digitálny trh je pre nás veľkou príležitosťou aj pre MSP. Keď sa pozeráme na jednotlivé témy záujmu spotrebiteľov a MSP, tak vidíme, že je tam veľká konvergencia, že sú veľmi často spoločné, potrebujú jasnejšie normy, sú dôležité tak pre spotrebiteľov, ako aj pre malé a stredné firmy. Všetci z toho budú profitovať zjednodušenie či vylepšenie legislatívy k DPH. To je dôležitý e, balíček. Uvidíme a teda očakávame aj výsledok vašej práce, aby sme mohli posunúť túto tému ďalej. Spolupráca, normy v podnikateľskej oblasti sú dôležité pre MSP, ale rovnako normy týkajúce sa verejnej správy a ekonomického riadenia v rámci digitálneho trhu bude konferencia a príde aj, aj návrh o takej jednotnej digitálnej bráne, e, ktorá bude určená pre všetkých obyvateľov, občanov, spotrebiteľov MSP. Snažíme sa poskytnúť celú sériu služieb jednoduchším spôsobom, aby občania, spotrebitelia a firmy aby vedeli, kde môžu vyhľadávať informácie, ktoré potrebujú o jednotnom trhu a aby mali prístup k elektronickým postupom v rámci toho vzdielaného hospodárstva bude aj viacej návrhov, s ktorými komisia príde v oktobri. Ďakujem. Výborne, hovorí pani predsednička. Filip Juvin má nejaké komentáre. Ďakujem, pani predsednička. Nebudem sa e, venovať všetkým detailom, áno, spotrebiteľ, využiť maximum ekonomický rast, e, smerovanie k digitálnemu hospodárstvu, vzdielanému hospodárstvu, na tom sa zhodneme. Ale mám viacero otázok na komisiu v oblasti ochrany spotrebiteľov. Bude to smernica, ktorá bude harmonizovať e, ten predaj e, na diálku alebo online, či pôjdeme týmto smerom a komisia informovala, že v budúcej legislatíve, v budúcom volebnom období bude aplikovať e, vždy právo predávajúceho, ale od rímskych zmluv bol to vždy, e, bola to vždy legislatíva spotrebiteľa. Ja som znepokojený tejto, z tejto obrátenej optiky. V ochrane spotrebiteľov mám tu dokument je to e, smernica o právach spotrebiteľov, otázky reklamy, nekalé praktiky, smernica o nespravodlivých súdnych postupoch a tak ďalej, ale na to musíte byť právnikom, aby ste to pochopili. A áno, stále hovoríme, že musíme uľahčiť prácu MSP a spotrebiteľov, ale je tu minimálne 5 textov a to nehovorím o online konfliktoch a tak ďalej, sporných e, riešeniach Takže ak chceme uľahčiť naozaj prácu MSP, tak to treba zjednotiť do jedného jediného textu <clears throat> všetky veci, ktoré súvisia s ochranou spotrebiteľov a zmluvnými podmienkami. Geoblocking, všetci hovoria, že to je hrozné, že treba s tým prestať ale existujú dva typy geoblockingu. Jeden je neodôvodnený, s ktorým treba prestať, kde sú niekalé obchodné prekážky a praktiky. To všetko treba eliminovať, ale je aj odôvodnený ekonomickým modelom a vertikálnymi distribučnými dohodami. Ak spevák alebo sa text uverejní vo francúzštine, vo francúzštine v mojej krajine, vo Francúzsku, je možné, že táto francúzska pesnička nebude zaujímavá pre Fína či iného a autorské práva sa tam nebudú používať, tak geoblocking môže byť odôvodnený v niektorých prípadoch aj ekonomickým modelom a fiškali, tak pravidlám DPH v digitálnom hospodárstve, ako ide vývoj, lebo to je veľmi dôležité autorské práva, stále to opakujem, to nie sú prekážky pre cirkuláciu diel, treba zabezpečiť právo na spravodlivé odmeňovanie aj autorov, aj interpretov. Ďakujem. V poriadku, sú tu ešte, sa zapojím aj ja hovorí pani predsednička, musíme e, na potenciál digitálneho obchodu nazerať pozitívne. Spotrebitelia môžu premeniť svoj spôsob obchodovania a môžeme odstrániť prekážky e, obchodu a o to aj ide. V Európe sú vynikajúce technologické spoločnosti a musíme zabezpečiť, že našich inovátorov v tomto podporíme, že nebudeme oslabovať e, hospodárske výhody pre spotrebiteľov. A k tým spotrebiteľským právam súhlasím s predrečníkom. Už teraz je celá séria existujúcich nástrojov v európskej legislatíve. Nesúhlasím nevyhnutne s tým, že to musí byť všetko na jednom mieste, ale je potrebné zabezpečiť, aby spotrebitelia a firmy mohli e, sa v tom jednoducho vyznať, aby to dokázali využívať, lebo e, tu hrozí jedna vec, a síce, že chceli by sme dosiahnuť, e, presadiť nejaký veľký predpis a potom by sme sa zasekli na veľa mesiacov a možno niekedy malé zmeny nás posunú ďalej Mali by sme sa sústrediť na to, čo chceme, aký je náš cieľ. Potrebujeme paralelnosť s tradičným trhom, ak je to potrebné a vhodné. Ale keď hovoríte, že na tradičnom trhu, keď predávate e, e, chybné, chybný tovar, tak ho môžete vrátiť. Tak ale čo to znamená v digitálnom svete, keď počúvate muziku, ktorú ste stiahli, tak to už ste spotrebovali, Takže nesmieme to príliš komplikovať, musíme to brať postupne, krok po kroku. Vidím, že komisia prikyvuje. Ja samozrejme neočakávam, že všetky problémy vyriešime zo dňa na deň. 70 online nákupu to sú hry a ľudia neočakávajú, že takáto hra bude 100% dokonalá, ale potom očakávajú, že dostanú nejaké záplaty, náhrady, keď sa bude hra aktualizovať tak musíme zabezpečiť e, e, to, že budeme mať e, dobre fungujúce opravné prostriedky, vylepšiť a využívať existujúce nástroje. A hovorím, neočakávam, že okamžite vyriešime všetky digitálne problémy. Geoblocking som rada, že sa sústredujeme na článok 20. Musíme byť opatrní, aby sme prevádzkovateľov zbytočne nezaťažovali, pretože oni majú svoje dôvody, prečo takto neobchodujú. Ja som rozhodne za väčšiu transparentnosť v online obchode, v cenách, v dodacích lehotách a tak ďalej. To pomôže spotrebiteľom. V niektorých krajinách to už funguje dosť dobre. A, a určite nejaká väzba na tú e, zlú spolahlivosť by mala byť dobré, ale dohľadať aj na to, aby sa MSP toho mohli e, zúčastňovať, je dôležité. Kapitola 2. Bola som pri rokovaní o balíčku o telekomunikáciách v, e, v tomto výbore. Členské štáty odmietli návrh na harmonizáciu správy spektra. Podľa mňa by ste mali skôr viacej hovoriť o výhodách koordinácia, koordinácie, pretože táto je veľmi dôležitá a pokiaľ ide o platformy, musíme byť naozaj opatrní, pretože existujúci operátori a prevádzkovateľia sa môžu niekedy veľmi odhodlane brániť A v prípade platformiem a zdieľaného hospodárstva je jasné, že problémy narastajú, pretože a teda e, ľudia viacej využívajú tieto online veci, digitálne veci, môžu šetriť náklady, môžu uvoľniť e, nevyužitý inventár, je to dobré aj pre životné prostredie, tak musíme to zaistiť, alebo nesmieme na to zabúdať. Musíme podporiť spotrebiteľov bez toho, že by sme negatívne reagovali na vždy nové veci. Musíme dávať pozor, aby sme nezasahovali do pracovného práva, kompetencií členských štátov a tak ďalej, aby sme boli dostatočne flexibilní. A pri tejto smernici, keď sa budete snažiť zadefinovať nové typy platformiem a tak ďalej, už vlastne teraz už tie definície sú zastaralé Musíme zabezpečiť, že naša legislatíva bude flexibilná, vhodná aj do budúcnosti a že všetko bude konzistentné. A v prípade v tých platform nezabúdajte, e, že tie systémy B2B a tak ďalej e, to funguje tak, ak by sme e, pripravovali predpisy, ktoré budú príliš zamerané len na spotrebiteľa, v prípade povolenia využívania údajov, tak potom môžu byť európsky operátori vo veľkej nevýhode, pretože nebudú vlastníkmi spotrebiteľského rozhrania. Musíme si uvedomiť, aké sú tie rozdiely medzi európskymi inovátormi a ostatnými aj tá eh, zodpovednosť pri tom B2B, keď používate alebo poskytujete cloud computing pre nejakú firmu, ktorá porušila predpisy o ochrane údajov, ako vy vlastne môžete niesť zodpovednosť za takýto podnik, ktorý len čisto využíva servera. To je veľká záťaž pre firmy, keby sme žiadali príliš veľkú geozodpovednosť. Pýtala som sa na pripomienky, aj mimo sály a jedna pripomienka bola hlavne od organizácie pre nevidomých, pretože všetko, čo robíme na jednotnom digitálnom trhu, tak to bude prístupné aj pre osoby s postihnutím, tak e, všetko, čo urobíme, musíme robiť čo najlepšie. A všetkých spravodajcov by som poprosila, aby tá legislatíva bola dobrá aj do budúcnosti a preto sa treba e, odraziť alebo vychádzať z určitých princípov, a snažme sa vyhnúť tomu, že by sme menovali nejaké konkrétne firmy alebo príklady. A vychádza teda z toho princípu neuvádza tam konkrétne mená. Ďalší rečník, pani Charanzová. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro. Nemohla som si vypočuť tie úvodné vystúpenia a ospravedlňujem sa, ak sa neviadrím ku všetkému, čo tu bolo povedané. Rada by som povedala, predovšetkým si myslím, že digitálny jednotný trh je a bude prioritou a budeme s ním mať plné ruky práce nielen v tomto výbore. Som rada, že už je na svete prvý e, pracovný dokument od pani Evelyn Gephardovej. Nie, že by som e, 100% so všetkým súhlasila, ale pokiaľ ide o tú legislatívnu stránku, za tými akčnými bodmi komisie Jeden predpis pokrýva viacej bodov a to je tá smernica o elektronickom obchodovaní. Ide o doručovanie balíkov, geoblocking, platformy a tak ďalej a tak ďalej. Celá séria bodov je možné, že budeme musieť smernicu o elektronickom obchode reformovať. Má 15 rokov a digitálny svet vyzerá dnes inak. A som veľmi rada, že v stratégii to je jeden z predpisov, ktorý sa má revidovať, ale ja si myslím, že môžeme začať už teraz a my ako výbor by sme mohli začať uvažovať, ako to revidovať a ako to zapracovať do toho, čo robí komisia. Napríklad, ak by sme mali prepracovať pravidlá označovania pôvodu alebo online služieb. Samozrejme, že to musíme urobiť aj pre ďalšie nariadenia a smernice, napríklad pre smernicu o službách, nekalé obchodné praktiky, smernica o globálnych službách. Myslím si, že musíme prezentovať konkrétne návrhy a vypracovať správu. Nemalo by význam, keby sme zapracovali len nejaké všeobecné princípy a myšlienky, ktoré všetky môžeme podporiť, ale vieme, že najproblematickejšie sú detaily. Rada by som vypichla jeden bod z mnohých, ktorý je dôležitý pre moju skupinu a to je kybernetická bezpečnosť Nezáleží na tým, či sa nám podarí dosiahnuť na európskej úrovni dohodu o kybernetickej bezpečnosti, pretože sa dejú veci každý deň po celom svete. Čiže je dôležité nájsť riešenie, ako sa firmy a spotrebitelia môžu proti tomuto fenoménu brániť. Európske firmy by mali byť lídrami v tomto odvetví a ja použijem príklad Českej republiky. Veľmi dobre sa nám darí napríklad v odvetví eh, antivírov, ale musíme e, e, sa pozerať do budúcnosti a byť e, citliví voči ďalším možným nebezpečenstvám. Toľko moje komentáre. Prepačte, ak som nezohľadnila prípadné príspevky pred, predrečníkov. Ďakujem. Okay, uh, Dennis Julia Reda je, myslím, že tieňou spravodajkyňou za zelených a pán Zulo je za FTT tieňovým spravodajcom. Chcete sa prosím vyjadriť? Mám tu ešte ostatných rečníkov. Áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Musím povedať, že mnohé zaujímavé témy sa Eh, prerokúvali, nemali by sme to podceňovať. Poprvé, ochrana spotrebiteľov. Ja vychádzam z toho, že toto je predpokladom dosiahnutia digitálneho vnútorného trhu, ktorý bude fungovať, pretože spotrebiteľ je tým, kto používa tieto služby. Čiže tam nejde len o občanov, ide o všetkých, ktorí patria na tento trh a na to potrebujeme aj záruku toho, že sa na tento trh naozaj dostanete a že tam budú všetci chránení. Mali by sme to prepojiť aj s vnímaním tejto záruky, pretože môžeme dať k dispozícii nástroje, ale ak tieto potom nie sú vnímané vedome, tak nevzniká dôvera a celá táto práca je potom istým spôsobom zbytočná. Veľmi sa mi páčil prístup komisie, kedy sa uviedlo, že spotrebitelia a malé a stredné podniky by sa mali ocitnúť na jednej úrovni. To je dobrý kľúč na to, aby ste si to dokázali správne vyložiť. Sú tu spoločné záujmy, sú tu opatrenia o harmonizáciu DPH, o harmonizáciu daňovej oblasti. To sú ďalšie dôležité prvky, na to, aby sme dosiahli progres v tejto oblasti. V krátkosti ešte niečo ku geoblockingu. Som presvedčený o tom, že jestvujú len ojedinele prípady, v ktorých je potrebné siahnuť k príslušnému opatreniu. Pri digitálnom vnútornom trhu, tak tam si takúto situáciu už nedokážem predstaviť, v ktorej eh, by eh, geografické hranice boli chápané ako digitálne hranice. Už teraz ehm, je cestovanie veľmi rozšírené, v rámci cestovania nevnímate hranice a čoskoro sa aj v rámci komunikácie budeme pohybovať bez hraníc. Ja si dokážem predstaviť svet, európsky svet, tak povediac, v ktorom hranice už vôbec nebudú existovať ani v digitálnom zmysle. Ako už uviedla pani predsednička, naposledy dokážeme si, mali by sme si predstaviť ustanovenia, ktoré majú eh, na zreteli budúcnosť. Nikto však nevieme, ako by to malo presne vyzerať. Ďakujem. Sabin Verheyen, ďakujem pekne. Najskôr by som sa rada poďakovala komisii za úvod a za vysvetlenie k tomu, čo sa objavilo v otázkach. Ešte sa chcem vrátiť niekoľkým bodom. Poprvé, geoblocking. Na jednej strane vravíte, že do polovice budúceho roka, ak som tomu rozumela dobre, prídete s konkrétnym návrhom ku geoblockingu za komisiu pre mňa, ale otázka znie, je to dostatočné z časového harmonogramu? Taktiež sa budeme venovať aj autorským právam v rámci geoblockingu a tam dostaneme návrh až ku koncu roka. Ako e, pán Oettinger povedal, už ťažšie, častejšie je potrebné niekedy geo, geoblocking zachovať v rámci ochrany autorských e, práv, napríklad v oblasti športu, uh, Áno, odznelo to tu viackrát. E, je potrebné postupovať e, veľmi obozretne a citlivo štruktúry, trhové štruktúry, obchodné štruktúry sú um, tu aktuálne a aktívne. Toto sa nedá len tak nahradiť, čiže prosím si uh, bližšie vysvetlenie k tejto téme. Je veľmi dôležité, aby sme sa sústredili na to, uh, kde sa etabloval neoprávnený geoblocking. Samozrejme, že je možné um, pre, vytvoriť tu prepojenia aj k offline sektoru, exkluzívne obchodné kanály, exkluzívne štruktúry. Teraz sa, sa vraciam k tomu, čo povedal kolega Zelo. Áno, samozrejme môžem cestovať ako chcem, ale ponuka v obchodoch v Taliansku, vo Fínsku, v Nemecku je rozličná a takto môžu byť eventuálne rozličné aj služby, ktoré sú ponúkané online z rôznych krajín a v rôznych krajinách. A mali by sme dať pozor, aby sme nevyliali dieťa eh, aj eh, z vaničky spolu s vodou, ľudia, ktorí sa potom pohybujú um, po svete, či už privátne alebo služobne, určite um, naražajú na takéto odlišnosti v jednotlivých uh, krajinách. V kreatívnom priemysle, v audiovizuálnom sektore by sme nemali príliš uh, zaťažovať uh, aktérov v tejto sfére. Máme tu veľmi veľkú diverzitu na tomto trhu, v tomto odvetví a ja sa na to nepozerám len e, z pohľadu výboru pre kultúru, ja som spravda ako pre túto tému. Mali by sme sa na to pozerať aj z hospodárskeho, ekonomického pohľadu a zo spotrebiteľského. Samozrejme, že chceme zachovať e, diverzitu pre spotrebiteľov, ale nemali by sme vytvárať mainstreamové produkty, ale špecificky na mieru šité. Po druhé, platforma. Deje sa veľký vývoj e, v oblasti internetu, platformy sú Eh, nástrojom bottleneck. Máme vertikálnu integráciu v najrôznejších štruktúrach, bolo to úplne jasné pri balíčku o telekome. Vytvárajú sa čoraz silnejšie zoskupenia, eh, vznikajú väčšie koncerny, eh, ktoré dokážu ponúknuť všetky služby z jedného zdroja a sú akýmsi strážcom v istom zmysle. Takže prosím, aby komisia tento vývoj zohľadnila, pretože pre malé a stredné podniky je otvorený trh absolútnou prioritou, aby sa mohli, mohli primerane zapojiť e, v rámci veľkého digitálneho vnútorného trhu. Posledný bod, ochrana spotreby spotrebiteľa. V poslednom funkčnom období sme sa intenzívne v rámci tejto smernice zabrali diskusiou o tom, ako pokračovať ďalej. Pre spotrebiteľa je naďalej dôležité, aby sa tu operovalo nielen so smernicou, ale aj s nariadením. Ja viem, že kolegovia vtedy navrhli, aby sa paralelne vytvárali obidve veci. Prepačte, prerušuje pani e, predsednička, už musíte skončiť. Áno, e, skončím. Myslím si, že nariadenie by bolo v tomto prípade lepším riešením, pretože e, tak spotrebiteľ nadobudne istotu na digitálnom trhu, že ochrana spotrebiteľa je všade dodržiavaná. Asi by sme sa tomu ešte mali venovať. Ďakujem. Mám ešte 3 minúty pretože chcem dať komisii 7 minút na odpovede, čiže Teraja, rečníci Dan, Olga a Róža požiadali o rečnícky čas. Ak niekto z vás bude hovoriť o, o, dlhšie ako jednu minútu, tak bohužiaľ nevíde na niekoho Dan. Pokúsim sa byť rýchly, budem sa venovať geoblockingu. Uh, Chcem sa venovať bodu, ktorý e, uviedal správodajca za EPP, francúzsky obsah vo Švedsku. Napríklad, Francúz sa presunie do Švedska a chce si kúpiť francúzsky obsah, ale ak neexistuje na to licencia, tak sa vlastne nedostane k obsahu z jeho vlastného kultúrneho prostredia v inom členskom štáte. A myslím si, že efektom, dopadom tejto situácie bude, že ľuďom znemožníte, aby sa vysťahovali do inej krajiny, pretože stratia svoje kultúrne prostredie. Je veľmi nejasné, ako sa hodnotí oprávnený a neoprávnený geoblocking. Po druhé, ako vlastne funguje digitálny vnútorný trh v súčasnosti my chceme vytvárať legislatívu na to, aby sa stimuloval tento vnútorný trh. Ja si myslím, že zámerom tohto výboru aj komisie je momentálne, že vytvárame tak rigidnú legislatívu, ktorá zabraní akýmkoľvek zmenám. A to nie je dobre. Olga, prosím. Moc ďakujem, pani pred... Ďakujem pekne, jedna minúta mi bude stačiť. Veľmi sa teším, že pani predsednička sp- Spomenula sprístupnenie e, obsahu pre osoby s fyzickými postihnutiami. My veľmi často hovoríme o adaptabilite. E, moja otázka znie, ako zabezpečíme, aby veľké skupiny obyvateľov nezostali zabudnuté, pretože nejde len o osoby so zdravotným postihnutím, ide o starnúcu populáciu a ja si myslím, že ide o dostupnosť, prístupnosť, e, o to, aby sme nevytvárali bariéry nielen v prístupe k technológiám, ale že ide aj o to, aby sa technológie prispôsobovali používateľom a nie, aby boli nedostupné, pretože si s nimi používateľia nedokážu poradiť. Ďakujem. Ďalší rečník Roža. Bardzo dziękuję, tym razem po polsku Um... Ďakujem pekne, budem hovoriť po polsky. Je dobré, že tento dokument máme k dispozícii a že budeme mať štruktúrovanú úvahu, že budeme štruktúrovane pracovať spolu s inf- z ITRE. Dúfam, že to pôjde veľmi hladko a vidím už teraz, že diskusia a pozmenujúce návrhy ehm, nám vytvárajú dosť komplikovanú atmosféru. Už teraz tu vidím rozpory medzi nami aj v rámci politickej skupiny. Ale to, čo sa mi zdá ako úplná priorita v našom dokumente, tak je tu niekoľko vecí. Sme pod veľkým tlakom, kedy napríklad malé a stredné e, podniky sa potýkajú so situáciou harmonizácie DPH. Mali by sme vytvoriť spoločné zásady pre online zákazníkov, pre digitálny trh, pretože tí najlepší, nám uteka- e, najlepší predajcovia nám utekajú do USA. A potom pr- e, práva spotrebiteľov, práva predávajúcich, Komisia to posunula na stranu práva predávajúceho. Myslím si, že to je dobré riešenie a možno na nejakú sekundu sa môžeme vrátiť ku geoblockingu. Milý Filip, ja mám dojem, že existuje niečo ako frankofónia, taká organizácia, ktorá chce, aby nielen Francúzi, ale aj iné kultúry mali prístup k francúzskej kultúre a ja ťa prosím, nekomplikujme im to akýmkoľvek spôsobom. Ja si myslím, že debata bude veľmi zložitá, ale dúfam, že bude veľmi plodná. Dobre teda, ďakujem. A teraz e, vrátim slovo komisii, prosím. Ďakujem, pani predsedníčka. E, objavila sa tu celá paleta tém, máme len obmedzený e, čas na odpovede. Myslím, že kolegovia by sa radi e, venovali najmä téme spotrebiteľského aspektu. Ja týmto začnem. Neprístupnosť obsahu. Keď sa objavila definícia digitálneho vnútorného trhu, tak veľmi málo ľudí vedelo, čo to vlastne je neprístupnosť, nedostupnosť Myslím, že e, smernica o prístupnosti, o dostupnosti e, sa práve prejednáva na rade a možno by e, parlament mohol to trošku zrýchliť. Avšak ja mám dojem, že nie vždy to dostáva primeranú prioritu. Je to tiež jedna z dôležitých tém aj v našom DG. Prístup, dostupnosť, toto je ťažisko. Ale keď, e, pri vytváraní stratégie sme sa s takýmito skupinami spotrebiteľov stretli. Ďakujem pani predsednička za vaše povzbudzujúce slova k DPH, k, z, k základu pre DPH. Aj na tomto pracujeme, aby sme mohli pomôcť e, mnohým startupom pri začati práce. A teraz k platformám. A možno teraz zopakujem niečo, čo som už spomenul predtým. Uh, my si pozráme všetky formy platformiem, je ťažké ich definovať. Je to ťažko obsiahnutelné slovami. Možno tá definícia zostane flexibilná, ale práve analizujeme všetky aspekty a taktiež hierarchiu dát. Pretože dáta sú pohonom, ktorý to celé dáva do pohybu. A musíme sa pozrieť aj na firmy na tejto platforme. Tak ako sme to naznačili v stratégii pre digitálny vnútorný trh, veľké platformy majú veľkú vyjednávaciu moc, ale mnohé firmy sa na takúto platformu chcú dostať, aby vôbec dokázali prežiť ale bohužiaľ nie vždy sa im podarí uzavrieť najvýhodnejšiu zmluvu. Ale ako je po, e, už bolo povedané, platformy môžu prispievať k dynamike trhu, môžu ho štartovať, môžu dávať impulzy, ale môžu e, spôsobovať aj určité nedostatky. Chcem ešte hovoriť o problémoch e, firiem, ktoré používali tradičné pracovno-právne modely a ktoré už teraz sú takýmito platformami ohrozené čo skoro budú musieť zareagovať, alebo ich budeme musieť chrániť. Niektoré členské štáty už e, naštartovali ochranné mechanizmy. Debata je veľmi obsiahla, živá. A keď už sme pri tom, pri geoblockingu je to veľmi podobné. E, aj v tejto miestnosti sme si vypočuli rôzne názory k téme geoblockingu a musím k tomu povedať, je tu aspekt eh, informačných technológií a um, autorských práv. Navyše eh, ešte k aspektom, ktoré s IP nesúvisia. Prepačte, nešlo o informačné technológie, ale o IP adresu. Pri hrách nejde nutne o geoblocking, ale je potrebné si to pozrieť v kontexte autorských práv. Text k digitálnemu vnútornému trhu v súvislosti s audiovizuálnymi obsahmi alebo prístupom k legálne kúpenému tovaru um, by som vám rád odporúčil do pozornosti. Pozrite si tam prosím to znenie. hodnoty sa tam opakovane e, objavujú a veta, že tieto hodnoty je potrebné chrániť. Samozrejme, že pre spotrebiteľov je, frustruj, spotrebiteľov je frustrujúce, že sa prístup nedá získať kdekoľvek, len preto, že ste na zlej strane hranice. 52% pokusov nakupovať online cezhranične zlyhalo v tomto roku a ja si myslím, že pri tomto čísle musíme skutočne zakročiť. Eh, v rámci legislatívnych návrhov ku geoblockingu. Eh, určite, a to vieme, narazíme na veľký odpor a preto dúfame v podporu parlamentu v správnej dobe. Áno, dostávam signál, že mám uzavrieť svoj výklad. Snáď ešte kolegovia sa chcú vyjadriť. Eh, minúta, ďalší rečník. Veľmi rýchlo. Máme budúcnosť a prítomnosť. V súčasnosti uh, máme smernicu o spotrebiteľských právach, ktorá e, geoblocking pokrýva. Naši naše orgány na ochranu spotrebiteľov nemajú možnosť vždy všetko presadiť nariadenie o spolupráci orgánov na ochranu spotrebiteľa snáď e, vydlaždi cestu na to, aby e, v celej Európe sa tieto kompetencie mohli uplatňovať. V súčasnom návrhu sa budeme pridržať aký a pri digitálnom obsahu sa ešte pristavíme, budeme na tom pracovať, lebo si myslíme, že je tam akási sivá zóna. Áno, máte pravdu. Uh, existujú rôzne možnosti, aby spotrebiteľské organizácie a spotrebitelia s firmami sa dostávali do interakcie. Ešte sa zaoberáme otázkou, ako to bude vyzerať s posúdením jednotlivých prípadov. Ďakujem pekne, bolo to veľmi jasné a tešíme sa na pokračovanie tejto diskusie v septembri. Ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem našim dvom spravodajcom, ktorí investovali také obrovské množstvo práce a síl do tejto témy. Ďakujem sekretariátu, poradcom, tlmočníkom. Ďalšie rokovanie sa bude konať o 9. hodine. 3. septembra. Prajem vám krásnu a príjemnú letnú prestávku, ktorú si všetci zaslúžite.